pléne Európskeho parlamentu. Teda dohodli sme sa, že vám dáme trochu dlhší priestor, pretože pán predseda by vám, dámy a páni, rád predniesol jeho názory aj na niektoré ďalšie otázky, inštitucionálne otázky v úvode jeho funkčného obdobia. Ehm, možno 15-20 minút by vám stačilo, pán predseda? Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, vážení kolegovia. Som eh, veľmi rád, že mám túto príležitosť eh, zúčastniť sa tejto rozpravy. Nie len preto, aby som vás poinformoval o neformálnom zasadnutí rady eh, pred dvoma týždňami. Bola to neformálna schôdza a nedospela k žiadnym formálnym záverom, ale chcela by som tiež využiť túto príležitosť eh, a stretnúť sa eh, s vami ešte v úvode svojho funkčného obdobia. Keby som eh, bol čakal na, prvé, na prvú formálnu možnosť informovať o prvej formálnej schôdzi rady koncom marca, nemal by som možnosť predstaviť po parlamente až začiatkom apríla, teda v podstate 5 mesiacov po mojom vymenovaní do funkcie. Preto by som chcel eh, využiť túto príležitosť eh, a predstaviť vám svoje vnímanie eh, tejto funkcie v niekoľkých minútach, tak aby som sa tomu nemusel už v budúcnosti vrácať. Európska rada mala vždy nejakého predsedu alebo predsedníctvo. Teda čo sa vlastne zmenilo mojim vymenovaním? Nuž, tri maličkosti, ktoré spoločne a v dlhodobom meradle majú možnosť e, priniesť obrovské zmeny. Poprvé je to kontinuita. E, v minulosti predsedníctvo sa striedalo každých 6 mesiacov, to znamená e, po dvoch alebo po troch schôdzach nebolo možné vyvíjať nejaké dlhodobé stratégie. Naši partnery v tretích krajinách museli neustále sa stretávať s niekým iným, eh, kto bol v čele Európskej únie. Teda zvýši sa kontinuita, ktorá je kľúčová pre nadväzovanie vzťahov a uskutočňovanie e, závažných úloh. Po druhé, ide o dlhodobý charakter eh, tejto funkcie. Predchádzajúci predsedovia museli zároveň viesť aj svoje národné vlády. Tento mandát mohli poňať e, iba tak e, na poli. Tým, že sa vytvorila táto hodnota, tá, pardon, táto funkcia, um, Európska únia má e, aj zastúpenie na vonok a Európska rada má lepšiu možnosť zohrávať dôležitú úlohu v rámci európskych inštitúcií. No a po tretie, hlavy štátov a vlád si vybrali osobu, ktorú si zvolili. A nestalo sa tak e, len v súlade s pravidlami e, rotujúceho predsedníctva. Dúfam, že vďaka tomu bude mať ako predseda vašu podporu. Všetky tieto tri zmeny sú praktickou e, formou zlepšenia fungovania tejto funkcie, ale keď vezmeme do úvahy to, že Európska rada sa stala inštitúciou, plnohodnotnou inštitúciou. Európska rada má lepšiu príležitosť plniť svoje úlohy v súlade so e, zmluvami, ktoré definujú politické smerovanie a priority Európskej únie. Niektorí pozorovatelia vidia túto funkciu um, honosnejšie ako iní. Niektorí tvrdia, že uh, predseda Európskej rady akýmsi prezidentom, a, tak ako napríklad e, ho má Francúzsko, ktoré má v svojom žele prezidenta. Iní to zase vnímajú iba ako um, túto funkciu ako predsedu zasadnutí rady. V skutočnosti to nie je ani jedna z týchto možností. Nie je, nie je to ani prezident a nemá žiadnu výkonnú moc musí zohľadňovať názory všetkých zástupcov štátov a vlád v Rade Európskej únie. Na druhej strane to nie je len predsedajúci schôdzi. Nie je to len eh, hoci ktorý radový eh, člen rady. Príprava schôdzi, kroky v následnosti týchto schôdzi, schôdzi musia byť prepojené s celkovou činnosťou, napríklad čo sa týka samitu G20 eh, a prepojenie s národnými inštitúciami a národnými hlavnými mestami. E, to všetko je súčasťou mojej funkcie a je to viac ako iba predsedníctvo schôdzi. Úlohou predsedu rady je určovať, e, koordinovať smerovanie. Kam presne smerujeme, ako sa máme vyrovnať so svojimi susedmi, kto sú naši hlavní strategickí partnery na svete, e, kam sa chceme dostať o 10 alebo 20 rokov. Toto všetko sú kľúčové otázky. Pokiaľ ide o môj vzťah k Európskemu parlamentu, e, zmluva je e, v tomto dostručná. Žiada len, aby som predkladal parlamentu správy po zasadnutí rady. To znamená minimálne 4 krát do roka. Aj keď e, vo väčšine prípadov je to 5 alebo 6 krát a možno sa to v budúcnosti zvýši až na 10 krát. Onedlho mnohí z vás už nebudú mať chuť sa na mňa pozerať. Budem sa snažiť eh, využívať všetky príležitosti na eh, kontakty s Európskym parlamentom a taktiež sa budem každý mesiac stretávať s predsedom Európskeho parlamentu. Moja úloha by sa nemala eh, miešať s úlohou predsedu komisie. Pán Barroso, predseda výkonnému orgánu, je to orgán, ktorý sa musí zodpovedať pred Európskym parlamentom. Eh, predkladá legislatívne a rozpočtové návrhy, zatiaľ čo rada ich nepredkladá. Mm, komisia musí byť v intenzívnom kontakte s Európskym parlamentom aj v súvislosti s legislatívnymi a rozpočtovými návrhmi. Ja sa budem snažiť o to, aby hlavy štátov a vlád zhodli na celkovej stratégii pre Európsku úniu, aj čo sa týka vnútorného vývoja, aj eh, zahraničného vývoja. Každý týždeň sa stretávam s predsedom komisie Barosom. Obaja si uvedomujeme, aká veľká je potreba predchádzať konfliktu kompetencií a škriepkam o tom, kto je zodpovedný za čo. Niekedy je ťažké pochopiť eh, rozdiel medzi eh, predsedom komisie a predsedom rady. Ja som si však istý, že um, obaja sme na čo najlepšej ceste. V, v tomto kontexte je dôležité pripomenúť, že uh, som predsedom Európskej rady a nie Rady ministrov. Toto sú dve oddelené inštitúcie. Bežná rada, ktorá je ďalšou formou legislatívnej činnosti, e, tej ešte stále bude predsedať predsedníctvo, ktoré sa bude e, meniť každých 6 mesiacov a budú sa striedať tie členské štáty iba v otázke e, zahraničných vzťahov. Tam e, bude predsedať rade podpredsednička komisie a zároveň vysoká predstaviteľka pre zahraničnú politiku, baronka Eštenová. Ja by som rád ocenil prácu, ktorú odvedla Katrin Eštenová doká, dokázala sa vyrovnať eh, s mnohými výzvami zahraničnej politiky a v príprave diplomatickej služby Európskej únie. Eh, bude mi veľkou cťou spolupracovať s ňou v budúcnosti a spoločne budeme zastupovať Európsku úniu na vonok. Teraz by som rád povedal niekoľko slov eh, o Európskej rade samotnej. Prvá formálna schôdza pod mojim vedením sa skutoční koncom marca Avšak už sme sa neformálne stretli na úrovni šéfov štátov a vlád začiatkom februára. E, bolo to iba niekoľko sto metrov odtiaľto. Či už sa stretneme v knižnici alebo v parlamente, sme schopní diskutovať plodne. Nemôžem vám predniesť žiadne oficiálne závery tejto neformálnej schôdze, ktorá sa uskutočnila začiatkom februára. Môžem sa s vami podeliť iba o svoje vlastné závery z diskusií a sformulovala som ich tiež v liste Európskej rade a teraz e, som to rozoslal aj e, celému parlamentu. Mojím cieľom na tejto neformálnej rade bolo predovšetkým pripraviť e, naše budúce kroky k otázke zlepšenia európskej výkonnosti v oblasti hospodárstva e, pri riešení hospodárskej krízy. To znamená, že sme si museli stanoviť ambiciozne ciele. Komisia a jej predseda vypracovala veľmi prínosný dokument, ale taktiež o tom, ako by sme mohli vylepšiť e, otázky riadenia, ako by sme mohli riadiť lepšie svoju európsku integrovanú ekonomiku. Máme trh, ktorý je najväčší na svete, tak aby sme zlepšili svoju hospodárskú výkonnosť. E, toto je otázka, ktorá je najkľúčovejšia. Naša výmena názorov zahrňala tiež e, stanovenie cieľov, e, stratégie na ich dosiahnutie a vyhodnocovanie výsledkov. Išlo o vyhodnotenie národných kompetencií, ale tiež využitie európskej kompetencií a nástrojov na európskej úrovni. Preto toto je úloha, na ktorú je Európska rada e, veľmi vhodná. Členové Európskej rady sa dohodli, že musíme lepšie koordinovať hospodárskú situáciu v Európe aj v politickej oblasti, najmä v eurozóne, ale aj na teda na makroekonomickej aj na mikroekonomickej úrovni. Všetky tieto kroky sú dôležité, ale keby sme znížili počet spoločnohospodárských cieľov na zhruba 4 alebo 5, tieto ciele by e, mali byť ľahko e, zadefinované, mali by sa ľahko dať rozdeliť na, na ciele na národnej úrovni. Nemá význam e, predkladať 65 eh, rôznych oblastí, na ktoré sa máme sústraďovať. Okrem toho, členovia Európskej rady boli ochotní zodpovednejšie pristúpiť k otázke spoločnej európskej stratégie pre rast a zamestnanosť. Takáto osobná zanetenosť je eh, dôležitá. Musíme sa posunúť z úrovne odporúčania na papiery k skutočným záväzkom. Bol som veľmi rád, že kolegovia prejavili takéto vysoké ambície a zanetenosť Ehm, čo sa týka lepšej koordinácie, lepšieho riadenia, hospodárskeho riadenia, kľúčom je spoločný, spoločná snaha o úspech. Tiež sme diskutovali o tom, ako by sme mohli lepšie ehm, implementovať ehm, Európsky akčný plán na pomoc Haiti. Snažíme sa lepšie implementovať článok 214 zmluvy, ktorý sa týka koordinácie humanitárnej pomoci. E, tiež diskutovali o tom, ako by Európa mala reagovať strategicky na kodanskú konferenciu o klimatických zmenách. E, tomuto sa budeme venovať aj na ďalšom zasadnutí rady. A, e, a taktiež sme diskutovali o situácii v Grécku. Ja osobne som sa sa vyzval k tomu, že sa uistím, aby sa to vyriešilo v rámci institucionálneho rámca Európskej únie a nie mimo tohto rámca. Dohoda, ktorú sme dosiahli, bola predmetom schválenia všetkých 27 eh, štát, šéfov štátov a vlád, taktiež schválila komisia a predseda Európskej centrálnej banky. Takýto konsenzus eh, bol posolstvom eh, toho, že Grécko je ochotné a schopné prevziať na seba zodpovednosť, znišiť svoj štátny deficit a tiež to bol prejav našej solidarity. Teším sa na to, že si vypočujem vaše názory k týmto všetkým otázkám a tiež k tomu, ako by sme sa mohli vyrovnať so všetkými výzvami, ktoré pred nami stoja. Pán predseda, vážení kolegovia, môžem vás uistiť, že mám jeden hlavný cieľ pre nadchádzajúce roky. Chcem zabezpečiť, aby naša Európska únia bola na ceste e, k silnejšej únii, aby sme zachovali svoj vlastný sociálny model a vo vonkajšej politike, aby sme dokázali obhajovať svoje záujmy a rozširovať svoje hodnoty. Domnievam sa, že všetky európske inštitúcie môžu a musia spolupracovať na dosiahnutí týchto cieľov. Ďakujem. Ďakujem, Ďakujem pekne, pán predseda rady za vaše slova. A teraz má slovo predseda Európskej komisie, pán Baroso. Vážený pán predseda, vážení členovia parlamentu, dovolte mi najskôr zablahoželať pánovi Rompejovi k tomu, čo bolo veľmi dobrým e, príkladom neformálneho E, stretnutie rady pod jeho vedením. Po dosiahnutí dohody o dôležitom vyhlásení ku Grécku sme diskutovali o stratégii Európy 2020, stratégia pre udržateľný rast a zamestnanosť. Mal som tu možnosť sústrediť sa na obsahové politické výzvy, ktorým čelíme a komisia navrhne nasledujúci, nasledujúcu stredu konkrétne návrhy pred krízou európska ekonomika dosahovala pokrok, 18 miliónov nových pracovných miest, e, dynamické obchodné prostredie, ale e, tento pokrok sa zmazal finančnou krízou a jej dopadmi na mnohé sféry našich e, činností. 4-percentný pokles HDP za jeden rok, nezamestnanosť 10 a veľký úder našej e, prosperite. To je skutočná hrozba pre našu spoločnosť a zároveň úlohy sú čoraz zložitejšie. Máme starnúce obyvateľstvo, um, produktivita klesa a takisto aj vzdelávanie, výskum, ale máme mnohé sily, mnohé silné stránky. Sme najväčšou trhovou ekonomikou na svete, máme jednotný trh, máme eurozónu a všetko toto je dôležitým, e, dôležitou výhodou v kríze. Európa ale dnes čelí veľmi dôležitej voľbe, povedal by som, že dokonca rozhodujúcej voľbe, pokiaľ ide o budúce generácie. E, dúfame, že sa, dúfať, že sa vrátia staré dobré dni, to nie je dobrý nápad. Jedna možnosť je vlastne obmedzená možnosť, e, najnižší spoločný menovateľ ale nikdy nemôžeme e, dostať späť to, čo sme v kríze stratili, pretože Európa by sa stala druhou triedou minimálne zmeny, minimálne prispôsobenia. Myslím si, že môžeme a musíme byť ambicioznejší, môžeme ašpirovať na ekonomickú stratégiu, ktorá uh, dá Európu naspäť na cestu konkurencieschopnosti a vytvorí milióny pracovných miest. To sa ale nedá urobiť polovičnými opatreniami a e, nejakými malými zmenami ten pocit naliehavosti, uznanie, že e, business as usual neochráni náš európsky životný štýl, neochráni náš sociálny model. Práve naopak, tieto sociálne modely budú ohrozené, ak sa e, neprispôsobíme e, e, ťažšiemu globálnemu prostrediu. Potrebujeme členské krajiny, potrebujeme snahu, potrebujeme európske inštitúcie, potrebujeme aktérov a spoločnosti ako také a potrebujeme špecificky aktívnu účasť a podporu tohto parlamentu, Európskeho parlamentu, preto aby sme vytvorili túto stratégiu a aby sme ju odkomunikovali na budúci týždeň komisia predstaví kľúčové prvky stratégie, ktorú formálne navrhne európskym inštitúciám. Budú tu tri priority. E, inteligentný rast, inkluzívny rast, udržateľný rast. E, znalosti, inovácie, ktoré sú zdrojom budúcich e, myšlienok, ideí, technológií. Po druhé, naše európske modely e, musia produkovať viacej pracovných príležitostí, musia byť zdravé, prosperujúce, každý e, tu musí nájsť svoju úlohu. To znamená, že dáme ľuďom e, schopnosti a pracovné miesta a zbavíme sa chudoby. Problém chudoby nie je len národným problémom, je to problémom, ktorý si vyžaduje spoločnú európsku reakciu. No a na záver, naša sociálna trhová ekonomika musí využiť príležitosti budúcnosti. Hovorím o udržateľnom raste, uznávajúc imperatíva boja proti klimatickým zmenám. To si vyžaduje uznanie e, dôležitosti zdrojov a to znamená konkurencieschopná ekonomika, prehlbujúci sa vnútorný trh, lepšie podmienky pre investície, hlavne pre malé a stredné firmy, európska ekonomika, ktorá je schopná e, obstáť na globálnej scéne. Tieto priority poznáte, ale skutočnosť, že sa nám nepodarilo zrealizovať tieto ciele, znamená, že sú tieto ciele dôležité, musíme urobiť zmeny nie len v tom, čo európska ekonomika potrebuje, ale aj v našom prístupe k tomu, ako to dosiahnuť. A čo potrebujeme preto, aby sme uspeli? V prvom rade stratégia musí byť komplexná. Nemôžeme len e, robiť čiastočnú stratégiu a každý urobí tú ľahkú časť a necháme tie skutočné výzvy na niekoho iného. Ešte stále je tu veľmi veľa oblastí, e, napríklad vnútorný jednotný trh, e, kvalita nášho daňového systému, spôsob e, vynakladania prostriedkov v čase veľkého tlaku na verejné financie. Len aby som vymenoval niektoré z týchto víziev. Naša stratégia musí pokryť všetky časti našej spoločnosti. Neuspejeme ak e, v budúcnosti e, naše kroky budú mať cenu sociálnych konfliktov. Preto proaktívny prístup, vytváranie pracovných príležitostí, odstránenie chudoby, toto je zásadné. Aj preto chceme reformovať finančné trhy, chceme silný finančný sektor, ktorý bude financovať inovácie a pomôže podnikom rásť, e, znalosti a správne riadenie v čase kedy je to potrebné. Efektívny dozor na európskej úrovni je tiež nevyhnutný, ako sa ukázalo. Po tretie, nesmieme si zamieňať celkovú víziu európskej ekonomiky s otázkom toho, kto robí čo. Nemalo by to byť otázne. Nemali by sme diskutovať o kompetenciách. Musíme sa pozerať na pridanú hodnotu európskeho prístupu. Je to celkom jednoznačné, že v čase globalizácie potrebujeme diskutovať s USA, Čínou, Ruskom a ostatnými partnermi. Pridaná hodnota spoločného prístupu napríklad na G20 iniciatíva, ktorú zahájila Európska únia počas francúzskeho predsedníctva e, francúzským prezidentom a aj ja som bol za to, sme navrhli americkému e, prezidentovi, aby akceptoval tieto samity, že je nevyhnutné uznať že budeme mať väčšiu váhu, ak konáme ako, a hovoríme jedným hlasom, uznáme globálnu vzájomnú závislosť a preto potrebujeme konať spoločne. Ešte stále sa musí robiť veľa vecí na národnej úrovni, samozrejme, sú tu národné zodpovednosti a to očakávame od vlád, ale tiež očakávame vlády, že sa vážne zaangažujú v európskom prístupe. A európsky prístup je nevyhnutný nie preto, aby sme e, potvrdili právomoci Bruselu. To vôbec nie je našim úmyslom, aby sme pomohli urobiť nevyhnutné reformy v našich spoločnostiach, aby tu bola väčšia prosperita, blahobyt pre našich občanov. Uspejeme jedine vtedy, ak budeme pripravení spolupracovať e, nie jeden proti druhému, ale spoločne a preto potrebujeme kredibilné vlastníctvo na všetkých úrovniach. Potrebujeme silnú koordináciu na ekonomickom poli. Lisabonská zmluva nám dáva tieto nástroje, využíme ich v tejto Európskej rade som videl, e, že e, si ľudia uvedomujú tento problém. Môžem porovnať diskusie z tohto razu s, s diskusiami spred 5 rokov, keď sme hovorili o Lisabonskej stratégii. A dovolte mi povedať, že teda veľmi úprimne otvorene, že medzi hlavami štátu a vlád som videl oveľa e, väčšie uvedomenie si, že potrebujeme spolupracovať a že sú tu aj, je tu aj externá časť európskej ekonomiky a dúfam, že tentokrát národné záujmy neohrozia užšiu spoluprácu a potrebu eh, efektívnejšej európskej správy vecí verejných. Potrebujeme tiež eh, mm, opatrenia, ktoré budú zamerané na to, čo potrebujeme dosiahnuť konkrétne plány a niektoré z nich predstavíme, projekty ako napríklad inovačné plány, eh, E, priemyselnú politiku, digitálny program, e, zelené technológie a špecifické plány na boj proti e, chudobe. Má to svoju hodnotu a dopad. Projekty ukazujú, prečo Európa prináša časť riešenia a tu sa ukazuje, že Európska únia nehovorí, ale aj koná. Uh, a vyzývam Európsky parlament na záver, aby ste ukázali vašu silnú podporu k týmto projektom ako zákonodarca, rozpočtový orgán a ako šampión európskych krokov vo všetkých kútoch Európskej únie. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, Teraz Ďakujem veľmi pekne. A teraz za politické skupiny. Najskôr skupina EPP. Pán Žozefil, nech sa páči. Vážený pán predseda, predseda rady, vážený predseda komisie, drahí kolegovia, Európska rada 11. februára bola prvá, ktorá bola predsedaná, ktoré predsedal pán Rompuy a vítam jeho prítomnosť poprvýkrát na plenárnej schôdzi Európskeho parlamentu. E, Euro, EPP od vás veľa očakáva, e, pán predseda. Vítam ten pozitívny a pragmatický duch e, vo vašom príspevku a e, tón, ktorý chcete dať Európskej rade, plne schvalujem. Ale očakávam, ako aj od rady ministrov, že si uvedomíte, že s Lisabonskou zmluvou vaše vzťahy s nami, európskymi poslancami, sa zmenili Eh, rozhodujeme, sme rovnoprávni rozhodovateľe a to má nielen právne dôsledky, ale aj politické dôsledky. Teraz eh, prejdem eh, k samotnej diskusii 11. februára a ide o stratégiu 2020 samozrejme, ale tiež euro a politika rozpočtová politika, hospodárska politika, špekulácie proti, v súvislosti s gréckym dlhom, to bolo e, podstatou rozhovorov e, v Solvejovej knižnici. E, grécka kríza alebo euro ako predmet útokov, priamých útokov. Druhá otázka. Čakáme, že situácia v niektorých krajinách eurozóny sa ešte zhorší, kým budeme uh, kým e, niečo urobíme, tak ako to bolo v prípade Grécka. Ak áno, ako e, napraviť situáciu v krajinách, ktoré sú najviac ohrozené? Pýtam sa vás to, e, drahý predseda Rompuy, prečo kladem tieto otázky? Teším sa tým solidárnym opatreniam z 11. februára, ale mám vážne pochybnosti o tom, že my, Európania, naozaj zvládneme túto situáciu. Aká je táto situácia? Grécka, grécka situácia nám ukázala, že musíme preukázať odvahu, že e, musíme podporiť naše kroky. Hovorí sa veľa o ekonomickej správe, o menovej e, správe, ale mohli by sme urobiť oveľa viacej spoločne a celkom iste efektívnejšie keby sme implementovali skutočnú rozpočtovú koordináciu členov eurozóny Eh, bývalý francúzsky premiér Balader musel uznať nevyhnutnosť vzdať sa určitej časti suverenity. To nie je také jednoduché pre Francúzov a eh, národné rozpočty schvaľované eh, eurozónou predtým, ako majú byť predkladané parlamentu. Táto myšlienka je odvážna, ale žiadam Európsku radu, aby to zvážila a vážne zanalizovala musím koordinovať e, e, rozpočty e, členov eurozóny a tak by sme sa vyzbrojili novými silami. Táto sila by bola rozhodujúcou v budúcom usporiadaní sveta. E, vyžaduje si to ale združiť naše sily na medzinárodnej finančnej scéne a euro musí hovoriť jedným hlasom. E, jeden príklad, e, myslím, že Jose Malo to spomenul, FMI, kde sa hlasy kalkulujú podľa ekonomickej váhy jednotlivých krajín a USA majú 16,7 Eh, Japonsko 6%, Čína 3,6% a 6 zakladajúcich krajín EÚ eh, 18,9 eh, e Ale mohli by sme mať viacej hlasov, keby sme konali spoločne. Mali by sme 32 to je takmer dvojnásobok toho, čo majú USA. Uh, Takže, vážený pán predseda, milí kolegovia, realita e, vzťahov sily vo svete je realitou, ale svet je ešte stále rozdelený a Európa nemôže e, e, využiť celú svoju váhu. Je na čase, pán predseda Rompuy, aby sa členské štáty eurozóny postavili e, voči tejto situácii otvorene a čoskoro nás k tomu aj tak situácia prinúti, musíme sa zjednotiť a nemôžeme sa uspokojiť so zdaním e, ekonomickej suverenity. Tie časy sú už dávno preč. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne. Pán predseda. No a teraz e, za skupinu progresívnej skupiny socialistov a demokratov, pán Steven Hughes, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Od začiatku hospodárskej a sociálnej krízy viac ako 7 miliónov ľudí rozšírilo rady nezamestnaných v Európe do konca tohto roku. A to bude dokonca, um, alebo celkový počet nezamestnaných, presne 25 miliónov naše verejné, verejné financie, a ktoré tak veľmi skúšame a snažíme sa dať do poriadku od začiatku 90. rokov, sa veľmi rýchlo dostali späť do zlého stavu a v podstate sa dá hovoriť o kolapse systému. Hospodársky rast je stále veľmi nízky, no a mnohí ľudia strátili dôvery, no dôveru v rýchlu obnovu. No a ďalej sa budú prehlbovať problémy v spoločnostiach a rozdiely medzi jednotlivými skupinami. Niektoré skupiny potrebujú ochranu, hlavne tie najmä najviac zraniteľné nož. A kríza podkopala globálnu konkurencieschopnosť Európy. No a to je prostredie, kde teraz Európa musí opätovne nájsť nejakú víziu budúcnosti a postarať sa o hospodársky a sociálny rast. Vážený pán Barosov, vy sa budete pýtať na jarnej rade, kde chceme byť v roku 2000. 2020. To je dôležitá otázka, pretože e, my nemôžeme argumentovať za vzdialenú budúcnosť bez toho, aby sme e, v blízkej budúcnosti odpovedali na otázky Európanov, ktorí teraz cítia problémy a ktorí majú problémy s tým a kladú si otázky o zajtrajšku, či budú mať stále prácu alebo či budú mať výhľad nájsť si novú prácu. Ja nemôžem zajtra ísť a povedať mojim voličom, alebo potrebujem im povedať, aby sa nebáli, potrebujem zodpovedať ich otázky, musím im povedať, že si zachovajú svoju prácu, že čoskoro sa začnú vytvárať nové pracovné miesta, ktoré budú kvalitné a náležite odmeňované. Zatiaľ jediná politika strednodobného výhľadu bola stanovená na zasadnutí rady v decembri o verejných financiách do roku 2011, sa čaká od členských krajín konsolidovať svoje verejné financie a aby sa dostali opätovne v rámci pod hranicu 3%, ale stále bude rásť nezamestnanosť a nebudeme zaznamenávať taký silný rast. Sú spôsoby, ako vyriešiť krízu. Ľudia by mali byť centrom našej politickej agendy a hlavne tí, ktorí najviac boli postihnutí krízou. Ja by som chcel vyzvať predsedov pána Rompoja aj Barosu, aby e, sa zamysleli na tou stratégiou exit. Európa potrebuje lepší spôsob vyriešenia krízy, ktorý bude zohľadňovať naše základné hodnoty ktorý je lepší z ekonomického hľadiska. To tak nebude, ak sa makroekonomická politika bude sústrediť na, na, na rýchlu konsolidáciu. To bude znamenať škrty vo verejných výdajoch, v školstve, v sociálnych službách, v zdravotníctve, ale to nestačí. Európa bude trpieť ešte viac ako doteraz. No a následkom toho bude obnova veľmi pomalá a nezamestnanosť a nezamestnaní budú dlhodobo nezamestnaní. Potrebujeme zodpovedný politický prístup na základe stratégie entry so stratégie 2020 a mala by byť vypracovaná cestovná mapa do roku 2015, kde by sa kombinovala makroekonomická politická agenda so štruktúralnými politikami v Eh, aj s ekologickou politikou na vytvorenie miliónov pracovných miest do roku 2015, hlavne čo sa týka ekologické, eh, ekologického hospodárstva. Európska rada eh, by to mala jasne v marci povedať ako jeden, jeden zo svojich kľúčových a označiť to ako jeden zo svojich kľúčových priorít. Musíme zarodiť zaistiť, aby postupná fiskálna konsolidácia v členských štátoch eh, bola eh, spojená s konsolidáciou verejných výdavkov a sociálnych politík. To by znamenalo eh, hlavne zlepšenie správy eurozóny. Júnový sami by mal dať predsedovi mandát, aby v spolupráci s komisiou predložili podrobný plán hospodárskeho riadenia pán Van Rompuy a pán Barroso, e, musíme sa poučiť e, zo súčasnej krízy a čo najskôr z nej nájsť východisko. Máme príležitosť, e, aby Európa zohrávala relevantnú úlohu pre ľudia, nielen pre trhy a to sa tak stane, len keď stratégia 2020 bude skutočne o ľuďoch, o pracovných miestach, inými slovami, ak to bude začlenovať agendu pre pracovné miesta. Ja teda podporujem a celá skupina podporuje, aby ľudia tvorili podstatu a centrum celého európskeho projektu. Ďakujem pekne za váš prejav. A teraz e, za skupinu ALDE pán Verhofstadt. Yes, uh, you, Ďakujem pekne, pán predseda. Najskôr by som sa hneď vyjadril e, k tomu naj naliehavejšiemu problému. Môžeme hovoriť o stratégii EU 2020, ale máme tu aj naliehavejší problém, to je eurozóna a Grécko. A musíme nájsť nejaké riešenia pre tento problém. Myslím si, pán predseda, že musíme byť iniciatívni my ako Európsky parlament. Je dôležité, aby sme presne určili, k čomu v Grécku došlo. Dnes sme získali dosť protichodné informácie. Grécko tvrdí, že poskytlo všetky informácie Európskej únii a inštitúciám, ktoré malo zároveň. Európska komisia a Eurostat tvrdí, že nedostali informácie, ktoré potrebovali. Zároveň investičné banky Goldman Sachs, Morgan Stanley, Deutsche Bank tvrdia a minimalizujú svoje kroky v tomto greckom prípade ja si myslím, že je úlohou tohto parlamentu, pán predseda, čo najskôr skontaktovať sa s komisiou a zorganizovať vypočutie všetkých týchto zúčastnených strán o týchto otázkach. Vypočuť si, k čomu presne došlo v Grécku. Môžeme hovoriť o nápravách, o reforme. Ak nebudeme presne vedieť, k čomu došlo, v roku 2008-2009, ešte predtým v Grécku. Ja to považujem za kľúčové, aby sme si vypočuli tu v parlamente všetky tieto zúčastnené strany. Po druhé, pán predseda, myslím si, že sa musíme vyrovnať aj s problémom gréckého dlhu. Myslím si, že v tejto e, súvislosti je iba jedno riešenie. Včera som eh, čítal článok pána Soroša vo Financial Times a Joška Fischer pred niekoľkými dňami eh, v nemeckej tlači eh, predniesol svoje názory a on tvrdí, že najlepším riešením pre problém greckého dlhu je európske riešenie. Európsky menový fond európske cenné papiere bez nejakých nákladov pre európskych daňových poplatníkov, ale s riešením do budúcnosti. Myslím si, že je úlohou tohto parlamentu požiadať komisiu a radu, aby zvážili túto možnosť, aby zašli ešte o krok ďalej, ako sú národné záujmy súčasných členských štátov EÚ. Preveriť túto možnosť. No a po tretie, pán predseda, Myslím si, že najvýznamnejšou zložkou tejto rozpravy by malo byť, e, ako sa postavíme k stratégii EU 2020. Myslím si, že Grécko je vynikajúcim príkladom toho, čo sa pokazilo v prípade Lisabonskej stratégie. Lisabonská stratégia bola príliš slabá a ten rozdiel medzi gréckým hospodárstvom a nemeckým hospodárstvom bol obrovský a neustále sa zväčšoval, nie zmenšoval po Lisabonskej stratégii. Teda to úplne prvé rozhodnutie, ktoré musí prijať Rada a komisia, je uznať, že metóda otvorenej koordinácie nebola správnou metódou, bola príliš slabá a potrebujeme odvážnejší nástroj eh, v rámci Európskej únie. A tento odvážnejší nástroj to je hospodárske riadenie v rámci EÚ. Ja pevne dúfam, pán Pároso, že okolo niekoľko dní, začiatkom marca, myslím, že 3. marca, predložíte dokument k tejto otázke. Dúfam, že to bude odvážnejšia stratégia ako tie závery alebo nezávery formálneho, neformálneho samitu. Ešte stále e, sa držíte tej medzivládnej otvornej metódy koordinácie. Trochu sa ju snažia vylepšiť, urýchliť, ale v podstate je to tá istá otvorená metóda koordinácie. A my žiadame, aby ste boli vedúcou silou v tejto hospodárskej politike, v tomto hospodárskom riadení, aby ste spoločne s Olim Rénom predložili odvážny návrh, aby v rámci EÚ sa uskutočňovalo hospodárske riadenie, pretože nemá zmysel uskutočňovať na jednej strane menovú úniu a nemať hospodárskú, sociálnu a politickú úniu na druhej strane. Problémy v Grécku sú dôkazom tohto nedostatku. Nadišiel čas, drahí kolegovia, aby sme očakávali odvážne kroky od Európskej komisie. Dúfame, že 3. marca komisia predloží dokument, ktorý bude o mnoho ambicioznejší ako podľa mňa do slabé závery neformálnej rady. Ďakujem. E, Ďakujem pekne. Pán predseda, chcete požiadať o slovo, chcete položiť otázku s modrou kartičkou? Dobre, dáme možnosť jednému rečníkovi položiť doplňujúcu otázku s modrou kartičkou. Pán Verhofstadt, vy sa snažíte tvrdiť, že krajiny, ktoré nie sú v eurozóne, by mali vykúpiť krajiny, ktoré sú v eurozóne? Toto sa snažíte povedať? Rečník hovorí bez mikrofónu. Um, no, Prepačte, možno by bolo potrebné v budúcnosti, v blízkej budúcnosti eh, vykúpiť eh, a zachrániť takto Britániu, pretože eh, rozpoč- mm, rozpočtový deficit Británie je ešte vyšší, pomaly ako rozpočtový deficit Grécka. 12,9 HDP je ten deficit vo Veľkej Británii. Podľa mňa v tejto chvíli je najdôležitejšie, aby sme mali dôveryhodnú stratégiu pre eurozónu. Možno sa to nestane zajtra, ale nadíde čas, keď sa Veľká Británia stane členom eurozóny. Ďakujem pekne, pani predsednička Zelených Rebeka Harms. Nech sa páči, pani predsednička strany Zelených Rebeka Harms. Ďakujem pekne. A vážený pán Buzek, vážení páni predsedovia, dúfam, že britská škôlka bude poslušná a budú počúvať môj prejav e, začne mal začať pôvodne stratégiou EU 2020, ale budem sa venovať aj tejto téme Grécka. Aj tým, že pravica tejto snemovne zasiahla, ja sa domnievam, že to, čo najmenej pomôže vo výmene názorov a v snahe vyriešiť situáciu v Grécku, to by, bola, to by bol antigrécky postoj, národný postoj alebo protieurópsky postoj. Podľa mňa to, čo sa teraz ukazuje v Grécku počas krízy, je jednoducho viditeľnejšie ako za bežných okolností. Ukazuje sa, že sú tam chyby, ku ktorým dochádza už dlhodobo. E, rada by som ešte posilnila jednu vec, ktorú povedal pán Ferhoštát. Ak nechceme, aby E, sa to celé posunulo na protieurópsku úroveň, musíme hovoriť aj o tom, kde presne v Bruseli je zodpovednosť za to, že toľké roky zrejme počas celého prípravného obdobia menovej únie v Grécku sa skrývali a schovávali takto informácie. Pán Barroso, ja sa domnievam, že nesiete na svojich pleciach zásadnú zodpovednosť. Musíte toto odkryť, pretože doteraz sme ešte iba tušili, vidíme iba špičku ľadovca zodpovednosti, ale nevidíme e, celý ten systém pod tým. Po druhé, v Grécku sa musí mnohé zmeniť. Je to priateľská výmena názorov, ktorá teraz prebieha v rámci eurozóny s Gréckom a musí prebiehať naďalej. Ak táto pomoc bude nevyhnutná, ak európska solidarita sa bude musieť prejaviť v praxi. A to by som si nedovolila vylúčiť na tomto mieste, tak skutočne Grécko bude musieť mnohé zmeniť. E, najmä čo sa týka verejného sektora. Tí Gréci, s ktorým som sa rozprávala, tí tvrdia, že 25 e, ľudí zamestnaných v Grécku pracujú vo verejnom sektore. E, sú tam už čiastočne reformy spustené, Zároveň je potrebné zmeniť niečo aj na strane výdavkov a taktiež na strane príjmov. Tam sú závažné problémy. Ja si myslím, že eh, premiér Papandreou tým svojim nápadom, eh, že by mal zverejniť daňové priznania tých, ktorí najviac zarábajú v krajine, to podľa mňa nie je eh, zlý nápad. Nemusíme len predávať, odozdávať si CDčka s informáciami zo švačiarských bank. Môžeme postupovať aj takto. Zamyslíme sa nad tým, ako by sme mohli zlepšiť situáciu v Grécku, aby sme zabránili daňovým únikom. V Grécku je mnoho bohatých ľudí a je potrebné pozrieť sa na to, či platia riadne dane. A pokiaľ ide o eurozmenky, e, k tomu sa možno vyjadrať ďalší kolegovia. Ja by som povedala ešte niečo k stratégii EU 2020, pán Baroso. V žiadnom prípade ste sa nevyjadrili k zlyhaniu Lisabonskej stratégie ja sa domnievam, že toto nedostatočne vyhodnotenie Lisabonskej stratégie je to veľmi zlý signál pre úspech alebo možný úspech novej stratégie. Táto je v podstate e, celkom dobrá. Nie je to zlá stratégia. Rečnička vypadáva mikrofón. Uh, colleagues, presidents, please Prosím, držte sa rečníckého času, pretože musíme eh, rešpektovať náš program, inak sa to nedá. Pán Kirkhoff, nech sa páči. Vážený pán predseda, najskôr chcem poďakovať pánovi verhofstadtovi za to, že nás upozornil na zlyhania ľavicovej politiky v Spojenom kráľovstve. Som vďačný a dúfam, že to napravíme do budúcich volieb. Ešte pred mm, nedávnou krízou e, ekonomika v Európe strácala oproti našim e, hlavným konkurentom. Bola tu vyššia nezamestnanosť e, a náš globálny výstup tiež upadal. Bez presvedčenia alebo zaangažovania nedosiahneme pokrok. Európa 2020 nesmie ísť tým istým smerom a som veľmi rád, že moja skupina bola prvá, ktorá navrhla e, e, konkrétne veci v tejto oblasti. Musíme uznať, že E, že len riadenie nevytvára pracovné miesta a nie je to zdrojom e, rastu. Jedine podniky sú tohto zdrojom. Musíme ich podporiť tieto podniky a znížiť bremeno, ktoré musia znášať. Nemôžeme očakávať dynamickú ekonomiku, ak budeme mať ešte väčšie požiadavky na tých, ktorí sú zdrojom e, pracovných miest a nemôžu, e, nemôže tu byť ešte väčšia byrokracia. Musí tu byť lepšie lepšie vzdelávanie, profesionálne vzdelávanie, ako to zdôraznil pán predseda Barosov. Vnútorný trh musí byť oživený o nové oblasti, viac ako tri storočia najsilnejšie ekonomické e, veľmoci e, na svete e, boli tie najdemokratickejšie a najliberálnejšie. Tieto veci sú spojené, vstupujeme do novej éry na konci storočia sa e, tá ekonomická moc môže posunúť do iných centier. Nemusí to ísť len hladko Nemusí to byť len demokratický kapitalizmus, ktorému sa tešíme v západnej Európe. Dnes musíme e, vysielať stimuly, ale poznať aj rizika. Je v záujme našich občanov, aby program 2020 e, bol zdrojom vyššej životnej úrovne a pracovných miest a program 2020 musí byť zameraný na silnejšiu ekonomickú budúcnosť pre všetkých našich občanov. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán Lotar Bisky. Vážený pán predseda, uh, máme 27 vlád EÚ a každá z nich sa snaží um, iným spôsobom zachrániť svoje banky a priemysel. Doteraz to znamenalo uh, zvyšovanie dlhov každého jedného štátu a um, veľké úspory a šetrenie voči ľuďom. Eufemisticky sa to nazýva daňová optimalizácia alebo nákladová optimalizácia, a predchádzanie rizika a tak ďalej. už... No a teraz bankami teraz špekulujú, alebo banky teraz špekulujú proti štátnym rozpočtom. Banky sú ďalej ako štáty. Banky boli v Nemecku zachránené miliardovými sunami. Komerčná banka a Hypo Real Estate eh, majú veľký podiel, alebo mali veľmi veľa eh, gréckých dlhopisov. No a špekuluje sa tu teraz s, s prostriedkami daňových poplatníkov a nie tých bohatých, ktorí majú účty vo Švajčiarsku. Ja eh, si to veľmi neužívam, že musím tu uvádzať negatívne príklady z, z, z Nemecka, ale v Nemecku jedna strana žiada daňové úlavy, ale súčasne žiadame od Grécka, od Grécka, aby vybralo vyššie dane. Kto však to bude musieť zaplatiť? Bohužiaľ, obávam sa tí, ktorí už teraz len ťažko prežívajú zo svojej výplaty. A nie je to práve ten bývalý eh, majster sveta vo vývoze, ktorý už dlhé roky Eh, oddeluje produktivitu hospodárstva od sociálneho systému a vytvára tým sociálny dumping. Nož eh, v Grécku sa vytvorila možnosť obratu. No a treba žiadať konečne zákonnú minimálnu mzdu a za rovnakú prácu na rovnakom mieste Musí každý dostávať rovnakú mzdu. Potrebujeme komunitárnu harmonizáciu alebo spoločnú harmonizáciu daní, ale potrebujeme hlavne spoločnú kontrolu finančných trhov. No a skutočne solidárny, koordinovaný, solidárnu koordinovanú finančnú politiku, ktorá musí mať záväzné sociálne a ekologické cieľe. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz pán Nigel Farage za EB. Nuž, aký deň dnes ste nám povedali, že ak by sme mali predsedu, tak by to bola obrovská politická osobnosť. Ten človek by mal byť, alebo ten človek bude zástupcom 500 miliónov Európanov, ktorý nás bude zastupovať na svetovej scéne. Tá Ehm, tá jeho práca je taká dôležitá, že dostáva viac peňazí ako prezident Obama. Nuž, bohužiaľ, dostali sme vás. Nuž, je mi ľúto, ale po vašom dnešnom vystúpení ja nechcem nikoho urážať, ale skutočne eh, máte charizmu ako eh, tapeta a ja sa chcem spýtať, alebo ktorú sa chceme všetci spýtať, kto vlastne ste? Ja som o vás nikdy nič nepočul. V Európe o vás nikdy nikto nič nepočul. Mňa by veľmi zaujímalo, pán predseda, kto vás zvolil, kto za vás hlasoval a aký mechanizmus a aký mechanizmus môžu Európania využiť, aby vás odstránili. Je toto európska demokracia? Ja mám pocit, že e, ste kompetentní a nebezpeční a viem, že chcete byť e, vrahom európskej demokracie a európskych národných štátov. Európania e, si cenia existenciu národných štátov. No a možno preto, že vy ste z Belgická, čo nie je žiadny, žiadna reálna krajina, ale odkedy ste sa ujali funkcie Grécko je len protektorát. Vážený pane, vy nemáte žiadnu legitimitu a môžem povedať, že hovorím e, z, za väčšinu e, Britov tým, že poviem, nepoznáme vás, nechceme vás a čím skôr hm, sa vzdáte alebo opustíte tento post, tým lepšie. No, ďakujem pekne, ako ste povedali, e, pán predseda, vy ste nechceli byť alebo nechceli nikoho urážať. No a ja by som teraz eh, radšej toto prešiel mlčaním núža. Pán predseda, modrá karta, nech sa páči. Pán Farač, súhlasíte s tým, že článok 9 zmluvy sa musí uplatňovať, eh, aby ste odišli z Európy a budete mať pokoj? Ďakujem. Yeah. Okay, uh... Ďakujem. Áno, uh, poriadko pripomienka k, k programu. Faktická poznám. Ja som veľmi sklamaný, pán predseda. Je absolútne nepriateľné, že v tomto parlamente predseda politickej skupiny uh, nie politicky kritizuje uh, predsedu rady, ale nazve ho tapetou. Thank you. A ja očakávam, očakávam od vás, pán predseda, že vy to napravíte. Je predsa absolútne nepredstaviteľné a nepriateľné, že tento človek tu pošľapal dôstojnosť tejto inštitúcie. A ja teraz nadvežím na Josefa Dola. Nie, aby Británia odišla z EÚ, ale keď Európsky parlament a Európska únia sa mu tak nepáčia, mal by zložiť svoj mandát a vzdať sa svoje funkcie. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne pán Šulc. No a ja som práve pánovi Farážovi povedal, niečo, už som to povedal aj pred dvoma mesiacmi a teraz to ešte raz zopakujem. Takéto osobné útoky voči jednotlivým osobám sú v Európskom parlamente nepriateľné. Ja už som to pánovi Farážovi povedal, aj som ho na to upozornil. Pán Šulc, ja vám poviem, že ja postupujem takto a už som to v minulosti preukázal. Is it personal statement? Bardzo proszę. Osobné vyhlásenie, nech sa páči. Nož eh, viete, možno sa vám nepáči, čo som povedal, ale len sa zamyslite nad tým, ako sa vysprávate. Vy eh, po tom, čo Íri v referende povedali nie, povedali, že naša skupina tým, že podporovala nie, ste, sme otvorili vieka fašizmu, povedali ste, že sa správame ako Hitler a nacisti. Daniel Cohn-Bendit nás nazval mentálne zaostalými. Viete, nemôže to byť jednosmerné. Pán predseda Faráš, toto nie je žiadne osobné vyhlásenie. Je mi veľmi lúto. Nebolo to žiadne osobné vyhlásenie. Dobre, musíme sa držať poriadku a rokovacieho poriadku parlamentu. Uh, the next, Mr. Frank Van Necke. A nasleduje pán Frank Van Hecke. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Dovolte mi najskôr skonštatovať, že prebieha rozprava v Belgicku, v Bruseli, v, e, v a bez preháňania môžeme povedať, že Belgicko je gréckom severu, pretože táto krajina Belgicko po Grécku a po Taliansku má tretí najvyšší percentuálny podiel verejného dlhu v Európe. Jeden z dôvodov, prečo tomu tak je, je e, bývalá vláda pod vedením bývalého predsedu vlády e, Guy Prijímali sa rôzne kozmetické úpravy a vylepšenie rozpočtu. Nazvime veci pravým menom. Nemôžeme vyriešiť krízu tým, že zvýšime mieru verejného dlhu ešte viac musíme teraz prevziať európske vodcovstvo, musíme sa pozrieť na to, ako splatíme tieto dlhy. Toto bolo rozhodnutie, ktoré nás dostalo do krízy. Keď hovoríme o maastrichtských kytrejach a pakte stability a rastu, musíme dodržiavať tieto kritéria a opäť eh, sú vo vedení tí istí ľudia, ktorí žiadajú o to, aby Turecko sa stalo členom EÚ. To v podstate znamená, že zemepisné a hospodárske skutočnosti sa neberú do úvahy. To znamená, že európske daňoví poplatníci budú musieť zaplatiť e, za to, že niektorá európska krajina je v ťažkostiach. Musíme prevziať zodpovednosť, musíme plniť záväzky na národnej úrovni a vyriešiť tieto problémy. Ďakujem. E, ďalší rečníci teraz vystúpia v rozprave. Najskôr pani Wortmann-Kohl na dve minúty, nech sa páči. Eh, eh, vážený pán predseda Buzek, eh, vážený pán predseda Barroso a vážený pán predseda Van Rompuy, som veľmi rada a sme všetci veľmi radi, že ste medzi nás prišli. Preukázali ste svojim stanoviskom, že skutočne máte ciele a že vnímate Lisabonskú zmluvu a právomoci, ktoré z nej vyplývajú s rešpektom. A za to musíme oceniť eh, váš prístup. Musíme poňať stratégiu EU 2020 eh, ako príležitosť. Európska únia sa vďaka nej môže stať globálnym hráčom. Pán Barroso, vy ste spomenuli priority um, hospodárstva, ktoré bude sústreďovať eh, na ekologické aspekty, na sociálne aspekty. A to znamená predovšetkým malé stredné podniky, pretože tie sú nositeľom vytvárania pracovných miest. Musia oživiť eh, naše hospodárstvo. Nehovoríme len o obchode, o službách, hovoríme aj o európskych firmách. Musíme pomôcť európskym firmám, musíme im umožniť, eh, aby boli konkurenceschopní. Hovoríme teraz o tiež eh, o potravinových výrobkoch, aby sme dokázali konkurovať na svetovom trhu. Musíme mať malé stredné podniky, ktoré budú fungovať, musíme byť schopní využívať vedomosti a skúsenosti, ktoré máme k dispozícii Musíme sa snažiť o to, aby všetko, čo tvoríme, bolo položené na silných základoch. To znamená, že musíme mať silný pakt stability a rastu, musíme sa venovať e, kontrole verejných výdakov v členských štátoch. E, áno, to je pravda. E, Lisabonská stratégia bola príliš slabá, bolo tam príliš veľa príliš slabých cieľov a bola tam nepríliš efektívna otvorená metóda koordinácie. Ako chcete dosiahnuť, e, aby záväzky sa plnili? Hovoríme tu o cieľoch e, v rámci usmernení Lisabonskej zmluve a subsidiarity. Ďakujem. Ďakujeme za vaše vystúpenie. Teraz dostáva slovo pani Ovskok na 1 minútu a 30 sekúnd. Eh, Podľa vlastných čísel komisie 8 miliónov Európanov žije pod prahom chudoby. Toto e, nie je akceptovateľné. Je to tiež prekážka v rozvoji. Mm, ľudia ako pán Fereč vysvetľujú a vyjadrujú svoje rozhorčenie. Európa je v kríze a naozaj máme veľmi dôležité veci, ktoré musíme vyriešiť e, Mm, naozaj takéto vyhlásenia nie sú vhodné, ale my sa musíme pozrieť na Európsku stratégiu 2020. Je veľmi dôležité, aby sme pochopili, čo to znamená. Hovoríme o sociálnej súdržnosti a rozvoji, ktoré sú podmienkou ekonomického rastu napríklad. Musíme sa pripraviť na udržateľnú spoločnosť, e, musíme e, byť lídrami v kreativite, vo vytváraní nových zelených pracovných miest. Hovoríme o riešení problémov, musíme sa snažiť dostať z Európu e, z krízy. Potrebujeme vytvoriť nové rámcové programy pre vedu a výskum, obnoviteľné zdroje, Komisia musí vyvinúť snahu, aby zastavila sociálne vylúčenie a mm, posilnila sociálnych partnerov, pretože tu vidíme hrozby e, v niektorých e, krokoch odborov niečo ako otvorenie e, diskusie, pretože inak e, ľudia e, s tým nebudú spokojní Ďalší rečník, minúta 30. Program 2020 by mal posilniť potenciál európskeho občana. Nesmieme zabúdať, že naša stratégia pre rast e, má byť zameraná v prospech našich občanov a pre budúcnosť našich detí. E, nie je pochybnosť, že Lisabonská zmluva neúspela v pokuse zahrnúť všetko takáto široká škála stratila svoje zacielenie a možnosti dosiahnuť ambiciozne ciele, ktoré boli definované na začiatku. Stratégia 2020 musí byť efektívnejšia a preto formát e, si vyžaduje zmenu. Musí to byť niečo úplne odlišné e, musíme sa sústrediť na konkrétne oblasti, tam, kde je základ udržateľného rastu ako jediný priamo volený orgán EÚ e, s plným právom spolurozhodovania parlament v stratégii 2020 bude mať e, čo povedať, aby sa zabezpečila legitímnosť a otvorenosť komisia a rada preto musia zahrnúť parlament do prebiehajúcej práce na stratégii 2020. Otvorenosť, transparentnosť, e, vytváranie e, Európy občanov, toto sú kľúčové nástroje, aby sme sa vyhli krízam vo verejných financiách, ako je napríklad tá, ktorá nedávno postihla krajiny v Únii. Všetci ukazujú prstom na Grécko, ale sú aj iné členské krajiny, ktoré e, sa vyhýbajú benchmarkom, ktoré majú deficity a ktoré ktorých finančné štatistiky nie sú úplne korektné. Otvorená koordinácia e, sa neosvedčila. E, nezabúdajte, že to, čo je pravdou pre občanov, je tiež pravdou, pravdou pre e, vlády. Je to sloboda, zodpovednosť. Túto treba brať vážne, pretože problémy, ktorým čelíme, sú vážne. Ďakujem. Ďakujem, pán Filip Lambert, minúta a pol. Vážený pán predseda, milí kolegovia, Áno, súhlasím s myšlienkom, že musíme znížiť počet cieľov v stratégii 2020 za podmienky, že budú ambiciózne ambiciozne k znížení e, našich uhlíkových e, stôp. Nejde len o klímu, ale musíme nájsť e, znovu číslo minus 20 To je pod úrovňou toho, čo je nevyhnutné. Ani 30 zníženie skleníkových plynov to by nestačilo. Zníženie nerovností, chudobu o 50 do roku 2020 2020 to celkom určite by nebolo to maximum, ktoré by sme si mali e, zadať výskum, vývoj, inovácie, ambície tiež vo vytváraní pracovných miest, ale tieto ciele musia byť merateľné a záväzné. Či to bude systém bonusov a malusov, to je jedno, ale potrebujeme výsledky tieto výsledky nemôžeme čakať beď dvoch hlavných ingrediencií. Najskôr silné e, regulovanie trhu. Pán Rompej, čo sa deje na úrovni dozorov finančných trhov a pozície rady, to nás nepokojuje a to veľmi vážne. Po druhé, a tu by som chcel zdôrazniť to, čo povedal pán Dol. Áno, pán Dol, určité upustenie od suverenity členských krajín, hlavne v daňovej oblasti. A tu si kladiem otázky, kde je EPP bez daňovej konvergencie? Nemôžeme dosiahnuť rovnováhu v našich verejných financiách a vytvoriť e, našu daňovú e, oblasť tak, aby bola udržateľná. Takže toto je potrebné urobiť. Ďakujem. Ďakujem. Ďalší rečník, minúta. Pani Swinburne, ja by som chcela povedať, že podporujem smerovanie stratégie EU 2020, najmä teraz v časoch hospodárskej krízy. bola by som rada, keby sme sa sústreďovali na porovnateľné eh, výhody Európskej únie, aby sme využili všetky nástroje, ktoré máme k dispozícii, najmä v oblasti výskumu a vývoja, aby sme vytvorili priedenú hodnotu pre Európsku úniu. Podľa mňa je potrebné sústreďovať sa na legislatívu v oblasti posilnenia um, legislatívy v oblasti služieb a tovarov a tiež podporovať inovatívny výskum. Je potrebné e, investovať do výskumu na univerzitách, ale aj v súkromných firmách. Tak, aby sme boli v popredí a vedúcou silou v oblasti nových technológií musíme byť obozretní, aby sme neprijímali legislatívu, ktorá bude brzdiť iniciatívy v tejto oblasti. Musíme podporovať súkromný sektor, aj akademický výskum a Musíme sa snažiť prenášať všetky tieto poznatky aj do oblasti vytvárania pracovných miest. Musíme zabezpečiť, aby sme znižovali administratívnu záťaž najmä pre malé a stredné podniky. Čo sa týka politiky obstarávania pre malé a stredné podniky, musíme umožniť malým stredným podnikom, aby sa zúčastňovali týchto výberových konaní. Stratégia EU 2020 sa sústreďuje na inovácie, najmä v tých kľúčových oblastiach. E, ďakujem pekne, pán Chontis. Ďakujem pekne, kolegyne, kolegovia. V Grécku dnes štrajkujú zamestnanci verejného a štátneho sektora. takže skutočne sa na ulici teraz prejavuje nahnevanosť ľudu. No a namiesto toho, aby Európska rada ktorá určila, aké, um, čo sa má urobiť, aby sa skončila špekulácia, aby sa zaviedla solidarita a ochrana, tak aby bolo jasné, že neplatí pak že teraz neplatí pak stability a rastu, už sa poukazuje na to, že Lisabon, alebo na to, aby sa poukazovalo, že Lisabon ne, neúspech nie. Vy teraz pripravujete len nejaké pokračovanie tejto stratégie, no už dámy a páni, ja si myslím, teraz sú opatrenia, ktoré nie sú vinné, ale teraz my e, musíme e, trpieť, sme takým obetným e, baránkom. Hm. Ďakujem pekne, Rolanda Spaxas na jednu minútu. predseda, drahé kolegyne, kolegovia. Je symbolické, že 20 rokov po páde železnej opony teraz hovoríme o stratégii 20, 2020. E, je tu veľa tých 20 už. Ja chcem podporovať priority stratégie 2020, vedomosti, inovácie, poznatková spoločnosť, konkurencieschopnosť a udržateľné hospodárstvo. Ja hm, navrhujem ešte dve priority hm, rozvoj infraštruktúry a energetická politika keď hovorím o energetickej bezpečnosti ako jednej z hlavných eh, priorít energetickej politiky a hovoríme o diversifikácii energetických dodávok, eh, nesmieme zabúdať na také projekty ako Via Baltica a Rail Baltica. A tie sú dôležité nielen pre Litvu. Ja som presvedčený o tom, že rozvojom novej stratégie musíme eh, dosiahnuť ciele, ktoré sme nedosahli v rámci sta- e, Lisabonu. Stanoviť si treba realistické ciele. Treba hovoriť o e, krokoch a konkrétnych e, lehotách. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom je pán Sosa Wagner na jednu minútu. Nech sa páči. Vážená pani predsednička, táto kríza je v podstate príležitosťou aby sa pokračovali alebo aby sa ďalej rozvíjala v budúcnosti silná Európa. No a v tejto silnej Európe sa musíme vzdať myšlienky, že dosiahneme pokrok len zlepšenou koordináciou. Nie. Myslím, že zlepšenie finančnej situácie a ostranenie, ostranenie zadlženia prinesie len nejaká finančná harmonizácia. Európske inštitúcie však už môžu teraz prieť konkrétne e, kroky a neverovať sa len koordinácii. Európska centrálna banka Ďakujem pekne a ďalším rečníkom. Už máme nejaké technické problémy. Pán Lagen, prosím, zostaňte stať pred mikrofónom a prosím, zostaňte na mieste číslo 40. No a dúfam, že režie vás čo skoro zapne. So. Mám no problém.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 Všetci ste si všimli, že je tu nejaký technický problém. Už predtým sme počuli technické problémy v tlmočení, no už pokúsime sa teraz eh, nejakým spôsobom ich odstrániť. Nein, das Herr Langen kann in der Zwischenzeit schon üben, wie es ist, am, Mikrof am Mikrofon zu stehen. So. Nein, wir singen, er singt bitte nicht. Das, ist, das würde dann Strafverschaffen von der Zeit abgezogen werden. probieren wir es nochmal. Haben wir, haben wir irgendeine Nachricht von der Technik? Sie arbeiten daran, das ist gut. Wir werden das auch nicht Takže technici pracujú na odstránení problému. Nebudeme sa zaoberať tým, prečo je to práve v prípade pána Langena, či je miesto 41, 40, už zatiaľ to nefunguje. Bitte? Es Geht, ja, es geht gar nicht. Doch, hier, also. hier geht's so. jetzt. Hier geht's. Und jetzt probieren okay. wir das mal. Haben wir auch alle Übersetzungen ja, äh, mittlerweile so? Nuž, no zdá sa, že je to vyriešené, takže vážená pani predsednička, páni predsedovia, som veľmi rád, že sa nám podarilo odstrániť Lisabonský, e, Lisabonskú, eh, podarilo odstrániť ten technický problém. Ak má byť Lisabonská stratégia úspešná a ak má byť stratégia, teda 2020 úspešná, tak musí byť inak implementovaná ako stratégia, e, ako Lisabonská stratégia na rozdiel od predrečníkov. By som chcel povedať, že neboli nesprávne ciele, ale členské štáty sa nedržali tých cieľov a pravidel. No a komisia nemala dostatok odvahy. E, pán Barroso nebola e, odvážna pri realizácii, pri presadzovaní vlastnej stratégie. Ja dúfam, že veľkou väčšinou ste teraz alebo budete mať eh, veľkú väčšinu, aby ste všetko zlepšili, aby ste prebudili novú dynamiku, aby ste podporovali nové technológie, aby sme nehovorili o nejakom prerozdeľovaní, ale aby sme sa mohli eh, porovnávať s inými hospodárskymi regiónmi smeta. A otázka, či sa Európania eh, dohodnú, alebo či urobia nové prerozdelenie hlasov, tie majú vlastnú dynamiku a my musíme nájsť odpoveď na úspech do budúcnosti. Dúfam, že stratégia bude úspešná v tom, čo bolo doteraz predložené. Je to len taká mentalita, že budeme pokračovať v tom, čo sa robilo doteraz. Nevidím tu žiadny nejaký nový prístup. A ja som tiež nevypočul v slovách predsedu rady e, žiadne nové skutočnosti. My potrebujeme e, definovať nové rámcové podmienky, musíme si premyslieť eh, ciele do budúcnosti, podporovať technológiu. A komisia jednoducho má povinnosť eh, nesledovať eh, jednotlivé záujmy komisárov, ale vy musíte stáť na čele zmien v Európe a vy nás musíte, vy musíte zabezpečiť, aby sa zmeny zrealizovali. My sme na vašej strane, avšak vlády musia nájsť odvahu a nemôžu zotrvávať na predstave, eh, že niekto iný zaplatí to, eh, čo hm, partneri v Európe. Európe. Ďakujem pekne. Teraz pán Le Foll na 1,5 minúty. Ďakujem pekne, pani predsednička. Vážený pán predseda Baroso, pán Van Rompuy, najskôr by som chcel povedať, že k stratégii 2020 eh, všetci súhlasia s cieľmi Problém nášho kontinentu dnes je, že vychádzame alebo sme na konci vážnej krízy a máme tu globálny rast, ktorý je veľmi slabý, skoro negatívny. To si e, teda vyžaduje politické uvedomenie si veci a to sú dva ciele, ako sa politicky zorganizovať A tu máme dve základné zodpovednosti. Musí tu byť koordinácia ekonomiky a politiky, to je nevyhnutné. Musíme si stanoviť ciele a nástroje na ich realizáciu. A tu prechádzam k druhému zásadnému prvku, a to je zároveň aj otázka. Aby sme realizovali ciele, potrebujeme rozpočet. A dnes Európa čeli tejto dileme, Členské krajiny majú veľké deficity a čím sú tieto deficity väčšie, tým menej dajú do spoločnej pokladnice Európy. To znamená, tým menšia bude naša kapacita spustiť náš rast. Ako vyriešiť túto dilemu? Toto je otázka, ktorú vám kladiem. Opierame sa o dva prvky. Aké sú vedúce línie, ktoré bránite v momente diskusie o e, rozpočtových e, e, perspektívach? A druhý prvok, ste schopní inovovať tak, aby Európska investičná banka alebo BERT mohli byť oveľa zodpovednejšie a prečo by si Európa nepožičala, aby mohla financovať tento e, e, rast zajtrajška? Pani, pani Gulár, ďalšia rečníka, minúta a pol. Ďakujem pekne, pani predsedníčka, pán predseda. Po Lisabonskej stratégii tu máme stratégiu 2020. Je to len jednoduchá zmena mena alebo zmena smerovania. Otváram, otáčam sa na pána Barosa dnes ste hovorili a to oprávnenie o množstve chudobných v Európskej únii, o tom, že tu musíme mať finančnú reguláciu a ja si hovorím, aká škoda, pán Baroso, že ste neboli predsedom komisie za tieto posledné roky, pretože by ste boli mohli urobiť všetko to, čo nám dnes navrhujete. A dnes hovoríte, že to je kríza, ktorá vám v tom bránila, ale krí, kríza e, nie je vina za všetko. A teraz s nádejou sa otačam na pána Rompoja, najskôr ho vítam milšie, ako jeden z našich kolegov to urobil. S vami počítame, je to paradox, pán Rompuy, ale s vami počítame pre obnovu Európy, ktorá bude komunitárna. A my vieme, čo znamená slovo uh, uh, komunitárny ak to urobíte, tak budete mať podporu Európy a stratégia 2020 nesmie byť len slovami. Ak majú mať slova význam, tak musíme rozmýšľať globálne nad rámec nacionalizmu a teším sa tomu, čo povedal pán Lambert, členovia Rady pre finančný dozor nám nedávajú veľké európske vízie. A ja navrhujem jeden cieľ, spomínate to vo vašom vlastnom e, e, dokumente, je to Európska ekonomická menová únia vo všetkých aspektov konsolidovať disciplínu, solidaritu. Pripomente rade, že ak v Grécku sú problémy, tak čiastočne je to, z, je to vina Grécka a čiastočne je to spôsobené nedostatkom stabili- e, solidarity. Teraz pán Butikofer na 1,5 minúty, nech sa páči. Vážená pani predsednička, ďakujem pekne. Je jednoduché mať krásne ciele, každý to robí. Na začiatku nového roka dá si pekné predsavzatia, ale E, či to zostane len sen, či to bude nejaká kázeň, alebo či to bude nová agenda. E, záleží od toho, či dokážeme zodpovedať na e, otázky, kto, ako, kedy, kde, za koľko. A to uvidíme aj v prípade tejto Európskej agendy 2020. Podľa môjho názoru pán Dol na začiatku tejto debaty veľmi jasne povedal, čo je jadrom tejto debaty. Jedná sa o to, či sme ochotní na vzdať sa časti e, národnej suverenity v oblasti hospodárskej politiky, alebo sa radšej vzdáme e, súdržnosti Európskej únie, e, vzdáme sa radšej eura, vzdáme sa radšej všetkého, čo sme za dlhé desaťročia vybudovali. Taká dramatická je tá alternatíva. Ja by som bol veľmi rád, keby mi zastupcovia CDU povedali tiež takéto jasné slova, pretože je všeobecne známe, že práve konzervatívci v Nemecku doteraz tomu stáli v ceste. Ja by som bol veľmi rád a želám si pán predseda, pán predseda rady a pán predseda komisie, aby nie len predseda rady e, spokojný sebavedomím povedal, že rada chce stanoviť nejaké e, smernice, ale aby komisia spolu s parlamentom e, sa zavezala spolupracovať aktívne na týchto smerniciach e, na e, európskej hospodárskej e, určitej forme vlády, ktorá nebude len spojenectvom pani Merkelovej a Sarkozyho, ale skutočne treba viesť spoločnú celú Európu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom je pán Angourakis. na jednu minútu. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Nože, ďakujem pekne. A teraz hovoríme o výsledkoch neformálneho samitu. No a v tomto momente vieme, že všetci e, zamestnanci v Grécku bez výnimky štrajkujú a kritizujú práve tieto opatrenia, e, tie výsledky e, Európskej únie vlády sa dohodli na tom, prijať také nepopulárne opatrenia, aby zvýšili eh, zisky monopolov. Eh, vláda, vlády a Európska únia sa snažia eh, hroziť zamestnancov v celej EÚ. No a v tomto boji sa musíme vyrovnávať s masovými demonstráciami. Avšak k tomu pán Baroso nepovedal absolútne nič. Sú tu štrajky, demonstrácie, ktoré organizujú, e, organizujú odbory a odborové zväzy v mnohých krajinách. Je tu slepá ulička e, eura a myslím, že odpovedou môže byť len jedna vec. Potrebujeme podporiť našich zamestnancov. Ďakujem pekne. Teraz pán Borgesio na jednu minútu. Ďakujem pekne. E, ja by som chcel vysloviť solidaritu s Gréckom, ale v skutočnosti sme zaviedli e, veľmi prísnu politiku šetrenia na túto e, krajinu Európskej únie. Pán Van Rompuy na tlačovke uviedol, že chceme zaviesť akýsi typ diktátorstva v Európskej únii tým, že rada bude mať právomoci eh, nad členskými štátmi. Eh, v liste sa uvádza, že členovia rady sú zodpovední za ekonomickú stratégiu svojich vlád a mali by tak postupovať na európskej úrovni. Iba rada môže eh, vypracovať európsku stratégiu a ešte dodal v tomto liste, že chcú pôsobiť ako usmerňovateľ a že sa budú každý mesiac stretávať s parlamentom. To je taký imperialistický pohľad na fungovanie Európskej únie. Je to návrh, o ktorom sa hovorí na chodbách Európskej komisie. Uvádza sa, že 80 dlhu členských štátov by sa mal stať e, namiesto toho dlhom Európskej únie. Vedú kampaň za Európsku hospodárskú vládu, to by zmenilo Grécko všetky ďalšie krajiny na protektorát. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom je pán Melcer na 1,5 minúty. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Teda Európska únia si teraz schválila novú stratégiu, ktorá nadvezuje na Lisabonskú stratégiu a stanovuje si nové ciele. A pokiaľ ide o zelené hospodárstvo, to nebude stačiť na posilnenie konkurencieschopnosti eh, Európy. Podľa mňa je potrebné fungujúce zabezpečenie energiou, infraštruktúru, vzdelaných pracovníkov a nie vlnu pristahovalcov jednu za druhou, ktoré prinášajú vlastných pracovníkov na naše pracovné trhy. Keď hovoríme o flexibilizácii pracovných trhov, nesmie to viesť k tomu, že prechodné lehoty pre nové členské štáty sa budú zadnými dvierkami rušiť práve v časoch krízy, keď ľudia prichádzajú o prácu alebo pracujú na čiastočný úväzok za nižšiu mzdu. Európska únia musí podporovať eh, ich pozíciu a neoslabovať ich pozíciu na pracovnom trhu. Európska únia mm, si musí priznať, že sú v jej radoch aj štrukturálne slabšie regióny, ktoré nemajú možnosť eh, prijímať finančnú pomoc. Keď eh, hovoríme o vyhodnocovaní cieľov, nemali by sme mm, tie staré ciele dávať do, do zásuvky a neustále si stanovať nové ciele. Nebojme sa posúvať právom si na národnú úroveň. EU 2020 um, nesmie viesť k privatizačnému exodu, ale musí posilniť konkurenceschopnosť Európy. Európska únia sa iba takým spôsobom bude schopná brániť proti globalizácii. To je jediná šanca. Ďakujem. Ďalší rečník je pán Mario Mauro na dve minúty. Grazie, signor signor... Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Vážený pán predseda rady, možno e, nie ste až tak dobre známi, ako povedal pán Farage, ale ja viem, že vaše ideály sú hlboko zakotvené v európskej tra tra tradícii a kultúre a to si veľmi vážim. A práve preto by som rád povedal niekoľko slov o racionálnom prejave, ktorý ste predniesli a porovnal by som to so svetom futbalu. Vaša vízia sveta je podľa mňa podobná ako hráč, ktorý musí zaviesť poriadok do hry týmu, keď sa zmenia pravidlá, ehm, to priesli sa zlova, možno je ťažšie dať gól a splniť ciele a vzhľadom na tento príklad podľa mňa je teraz na parlamente, aby bol ochotný prijať väčšie riziko ako ostatní hráči, aby bol kreatívnejší, aby neustále prinašal nové prvky do hry a aby, nebol, aby sa nebál útočiť e, a skúšal aj schopnosti obrany, tak aby komisia bola na ihrisku tam, kde môže dať gól. Podľa mňa toto by bol prístup, ktorý by priniesol výsledky. Inak by sme Eh, sa sústredovali iba na obranu a dali by sme si dokonca aj vlastný gól na úkor našich občanov. Eh, chcem vás požiadať, pán predseda, aby ste podporili novú úlohu Európskeho parlamentu, aby ste nás nevideli ako prekážku, ale ako príležitosť. Eh, všetci spoločne sa musíme snažiť vyrovnať sa s týmito neľahkými časmi a plniť tieto neľahké úlohy. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom je pán López Aguilar na 1,5 minúty consejo si estamos hablando de la estrategia Vážený pán predseda, pán predseda rady, hovoríme o stratégii 2020 a hovoríme vlastne o post Lisabonskej stratégii a spôsobe, akým Lisabonská stratégia neúspela. Toto bola stratégia, ktorá bola vytvorená pre zabezpečenie rastu a stability, ale nebolo to úspešné preto, lebo sme nemohli zaručiť udržateľnosť z finančného hľadiska, z hľadiska zamestnanosti alebo zo sociálneho hľadiska. Čo sa nám ale podarilo, bolo vybudovať e, menovú Európu, Európu e, s koordinovanou menovou úniou e, spolu s finančnými stimulmi, aby sme to dosiahli veľká časť Európy ešte stále musí byť e, objavená, hlavne sociálna Európa. Momentálne v Európe nie je blahobyt e, v odboroch alebo tým e, vrstvám obyvateľstva, ktoré sú na tom menej dobré. Model, ktorý sme vybudovali pre Európu, je špecifický, ale nie je zdrojom väčšej sociálnej súdržnosti. Na neformálnej rade 11. februára Pozerali ste sa na európske inštitúcie a hovorili ste o tom, čo môžete urobiť preto, aby ste Európu posilnili? Máme predsedníctvo, ktoré hovorí, pán Zapatero hovorí o solidarite, hovorí o sociálnom pakte pre Európu. Uh, ktorý si bude vyžadovať environmentálne a finančne udržateľnú Európu, ak máme dosiahnuť sociálny model, ktorý je našou ambíciou už z minulosti. Pán Lambert, minúta, ďalší rečník. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán Barroso hovoril o tom, že máme mať ambicioznú stratégiu a je pravdou, že je to súčasťou dokumentov o stratégii 2020, ale emisie skleníkových plynov a údaje ktoré máme, nie sú ambiciozne, sú patetické a nedostanú nás tam, kam chceme. Mali by sme e, do roku 2020 stanoviť cieľ zníženia o 40 Hovoríme o klíme, o disponibilite zdrojov a e, náraste efektívnosti využívania zdrojov. V tejto stratégii je veľa vecí, ktoré poznáme. Hospodársky rast je čoraz e, viac cieľom, nie ukazovateľom Nemalo by to byť cieľom stratégie. Európska únia má mnoho oblastí, kde sa snažíme oddeliť rast od dopravy energie a veľmi dávno sa to oddelilo od zamestnanosti. Prosím, teda nehovorte, že rast bude zdrojov zamestnanosti. Potrebujeme sa tiež pozrieť nielen na zníženie eh, chudoby, ale zníženie rozdielov, pretože to je dôležité a naše finančné inštitúcie podkopávajú ambiciozne ciele, ktoré by sme si želali mať. Ďakujem pekne. Teraz pán Karas na dve minúty. Vážená pani predsednička, vážený pán predseda rady, vážený pán predseda komisie, ja by som chcel najskôr poďakovať za list, ktorý sme od vás dostali. Môžem len povedať, že e, tie zásady, ktoré sú v ňom opísané a hodnoty, e, ktoré sú v ňom obsiahnuté, na 100% podporujem. Som veľmi rád, že ste nám dnes povedali, eh, že chcete zasadať mesačne, pretože určite je vašou úlohou eh, členské štáty, mm, šéfov eh, štátov a vlád priviesť späť k občanom. Lisabonská stratégia nebola zlá, ale chýbala politická úloha presadzovať tie ciele doma. A vašou úlohou teraz je presadiť koordináciu členských štátov tam, kde má Európska únia a Európske, Európska komisia nedostatočné kompetencie. Vy ste povedali, trh nestačí. Áno, určite my chceme sociálne trhové hospodárstvo. E, menová únia nestačí, potrebujeme hospodárskú úniu. No a prvým a, skúšobným príkladom, prípadom pre nás bude rozpočet 2011, a, ktorý už bude založený na stratégii Európa 2020. Európa 2020 nie je len cieľom. Európa 2020 je nástroj spraviť to, čo musíme zodpovedne urobiť. Samozrejme, my potrebujeme viac koordinácie v rozpočtovej politike, v daňovej politike, v hospodárskej politike, v politike výskumu alebo v politike školstva. Pretože konkurencieschopnosť nedosiahneme len hospodárskou politikou. A potrebujeme teda eh, implementáciu Small Business Act v členských štátoch, eh, pretože malé a stredné podniky vytvárajú najviac pracovných miest v regiónu. A žiadam tri veci, pán predseda komisie. Potrebujeme eh, opatrenia vo všetkých oblastiach. Potrebujeme systém, ktorý zohľadňuje demokratické zmeny a potrebujeme spoločný balíček, balíček deficitných postupov, stratégie exit, entry, ktoré si navzájom neodporujú. Ďakujem pekne, pán Karas. No a ďalším rečníkom je pán Cerkas na 1,5 minút, Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda rady a predseda komisie. No, čo som si do dnes vypočul, no, považujem za veľmi pekné. Uvidíme, či aj znenie toho dokumentu bude tomu zodpovedať. Ak áno, tak myslím, že ehm, sa nám to podarilo všetko zhrnúť. Ehm, myslím, že môžeme stanoviť cíle, stanovovať si ciele a určovať našu budúcnosť. Nie je žiadny hospodársky determinizmus predsa. Potrebujeme politický hlas, hlas pre občanov, pre našu budúcnosť a to máme v našich rukách. Takže hospodárstvo nám samozrejme určuje hranice a dáva nám prostriedky, ale ciele si stanovujeme my. A ja si myslím, e, že treba zohľadňovať. Dnes, rá, dnes sa to už ukázalo. Máme dlhodobú stratégiu, nielen krátkodobú a v tom sme sa už aj poučili. za hospodárstva sme v minulosti zaznamenali veľmi vysoký, ale na základe špekulácií. A preto potrebujeme spravodlivosť budúcnosť pre ďalšie e, generácie tam nebola zohľadená. A preto dúfam, že čoskoro e, predložíte dokumenty s ambicioznými cieľmi, udržateľné e, programy, kde sociálna sféra, životné prostredie a hospodárstvo budú kompatibilné a zlučiteľné. No, ďalej Stracha a sny občanov, účastníkov pracovného trhu, obetí finančného trhu. Už sme videli, ako bolo zničené reálne hospodárstvo. My potrebujeme politiku na zamestnanosť, zamestnanosť na kvalitných pracovných miestach. No a Európa sa musí stať Európou excelentnosti a nie dumpingu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz pán Gigold na jednu minútu. Nože, eh, vážená, eh, vážený pán predseda, pred chvíľou ešte predsedovia, a pred, eh, alebo kríza európskeho hospodárstva je taká hlboká, že v tejto situácii očakávame konkrétne návrhy a konkrétne návrhy, ktoré tu už boli formulované poslancami z celého politického spektra. Európska vláda alebo, alebo spoločné postupy, tie žiadajú parlamenty celej EÚ. Ako, dajte nám podobné konkrétne návrhy, a ako rozdeliť rizika, aby Grécko a podobné prípady nemuseli sa dostávať do takýchto situácií. Povedzte nám, ako riešite nerovnováhu, pretože netreba trestať len deficitné krajiny, ale aj tie krajiny, tie krajiny ktoré majú obrovské uh, obrovské zisky a príjmy, musia zajistiť reformu. Potrebujeme reformu finančných trhov a daňovú reformu. Parlamenty dali návrhy a konečne je na vás predložiť konkrétne návrhy. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom je pán Ody na dve minúty. Vážený pán predseda eh, Európskej rády, eh, pán predseda Európskej komisie, vážený pán predseda. Konečne ste tu medzi nami, pán predseda rady. Vítajte, ale mm, ja na, na úvod musím povedať, že som sklamaný, že to nebol politický krok, že ste sa neprišli predstaviť už 1. E, decembra. Mm, nemôžeme robiť politiku bez demokracie a francúzske referendum a referendum v Holandsku a mnohé e, ďalšie krajiny, ktoré ak by boli e, konzultované, tak by sme mali iné výsledky. Nie sme proti Európe, ale máme pocit, že Európa sa deje bez nás, dokonca proti nám. Čiže ďakujeme pani Merkel, ktorá bola v roku 2007 na, vašej mieste a, na vašom mieste a pán Sarkozy, ktorý vrátil občana do centra Európy e, vďaka Lisabonskej zmluve. Eh, musíte to pochopiť, pán predseda. Nič sa neudeje bez občanov a ich zástupcov a náš parlament musí pochopiť, že nič sa neudeje bez krajín. To musíme pochopiť medz šéfov vlád a krajín. Európsky ľud trpí, pretože nechápe vývoj na globálnej scéne. Musíte dať smer, udať eh, smer, akým sa ude, eh, bude uberať Rada Európa nemôže byť problémom, ale musí chrániť, konať. Aká je vaša vízia, váš náhľad na svet a miesto únie? Mohli by ste e, nám e, povedať, aká, akú úlohu bude mať medzivládnosť vo e, vašej práci? Vážený pán predseda, Európska únia stojí na dvoch nohách, štátoch a ľuďoch. Vy ste hlavou Nemali by ste byť číslom 2, ale číslom 1 a vaša kapacita viesť štáty smerom k politickej únie, od toho bude závisieť budúcnosť Európy. Ste skvelým človekom, nebojte sa ľudí, ich zástupcov, e, máte ich rád a oni vás budú mať radi na oplatku. Teraz ďalším rečníkom je pán Koferaty na 1,5 minúty. Grazie, presidente Ďakujem pekne, pán predseda. Keď sa definovala strednodobá stratégia, Európska únia musela vziať do úvahy dôsledky hospodárskej krízy, ktoré, ktorá postihla túto časť sveta, ale nie len tu, ale aj obmedzenia, výsledkov, ktoré priniesla e, predošla stratégia Lisabon 2000. Kríza ukázala, čo sa udeje s rastom a zamestnanosťou. Ak chceme zosiahnuť tieto ciele, tak musíme predovšetkým mať regulačné nástroje na dozor nad bankovým systémom pretože nesmieme vytvárať negatívne podmienky, ktoré postihujú ľudí. Musíme tu mať veľké investície na inovácie, výskum a vzdelávanie, ak chceme e, ísť cestou zelenej ekonomiky, ale investície musia e, byť možné, na to potrebujeme euro zmenky, aby sme dosiahli tieto e, ciele. Toto sú hlavné obmedzenia Lisabonu Tiež potrebujeme politiku. Je tu problém s mikrofónom, ale tlmočníci nemôžu tlmočiť. Potrebujeme tiež znovu začať sociálny dialog ako súčasť kohezie a musíme obmedziť rizika dlhodobej nezamestnanosti. Ďakujem pekne. Ďalšou rečničkou je pani Del Castillo eh, na dve minúty. Sí. Eh, <clears throat> eh. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Vážený pán predseda Van Rompuy, vážený pán predseda Barroso, aké tu nie ste? Mm, bola som veľmi rada, že som vás tu na úvod takto videla spoločne taktiež som rada, že obaja sa sústredujete na tie zásadné otázky stratégie pre najbližších 10 rokov. To je dôležité. Bolo veľmi zaujímavé vypočuť si váš prejav týkajúci sa tejto stratégie. Sústraďujete sa na túto stratégiu, hovoríte o tom, že musí byť životaschopná, musí byť reálna a že ju musíme neustále vyhodnocovať, aby sme vedeli, či e, robíme pokrok e, tým správnym smerom. Toto je kľúčové a toto je zásadná zmena oproti Lisabonskej stratégii. Rada by som zdôraznila jednu otázku a to je otázka vnútorného trhu. Už 20 rokov európsky vnútorný trh e, existuje 20 rokov od jeho vzniku ešte stále je pred nami veľa práce, aby sme dosiahli skutočne fungujúci e, trh v mnohých oblastiach. E, niektoré sektory sú úplne nové, napríklad digitálny e, sektor, ale aj v iných oblastiach je obrovská roztýreštenosť tohto trhu, je mnoho prekážok, ktoré brzdia rozvoj európskeho hospodárstva. Ak chceme dosiahnuť úspory z veľkovýroby, musíme skutočne rozvíjať konkurencieschopnosť a tiež podporovať zamestnanosť a rast. Pán, pán Rompuy, pán Barroso, potrebujeme o mnoho viac politickej energie. Bez nej totiž sa nám nepodarí dosiahnuť to, čo chceme. Potrebujeme tiež vodcovstvo a vy, milí páni, máte na svojich pleciach obrovskú zodpovednosť. Ja sa na vás spolieham. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom je pán Bulman na 1,5 minúty. Vážená pani predsedajúca, vážený pán predseda rady, vážený pán komisár, kolegyne, kolegovia. Ja by som rád zdôraznil dva body, ak dovolíte. Poprvé, e, už sme zaznamenali jednu stratégiu. Máme už stratégiu na stole? Nie, nemáme. A hovoríme, prečo nemáme túto stratégiu. Keď hovoríte na komisii, keď členské štáty hovoria, že najskôr sa budeme sústredovať na konsolidáciu rozpočtu a to čo najrychlejšie a potom sa budeme starať o hospodárstvo a zamestnanosť. Je to správny postup? Keď nám neveríte, tak sa pozrite na stanovisko Medzinárodného menového fondu zo včerajška. Ešte stále e, súkromný dopyt nevzrástol, ešte stále sme e, v zlých číslach, čo sa týka investícií, čo sa týka cieľov zamestnanosti nemáme žiadne šance prekonať túto krízu, ak sa nebudeme sústrediť na tieto problémy. Po druhé, máme už odpoveď na otázku krízy dlhov. Tie krajiny, ktoré sú pod najväčším tlakom, nie, nemáme ešte odpovede na tieto problémy. Došlo k, ku chybám, a to vo viacerých krajinách, ale keď sa pozriete na údaje, keď budete pozorne počúvať, tak uvidíte, že minimálne polovica greckých dlhov súvisí so špekulantmi. E, sú to tí špekulanti, ktorí ste nechceli regulovať pred mnohými rokmi, ako napríklad hedžové fondy. Čo to znamená? Znamená to, že potrebujeme Európsky menový fond. Bude to fond, ktorý pomôže týmto krajinám nielen mimo eurozóny, ale aj v rámci eurozóny. Musíme e, to vyriešiť politicky, túto krízu, a to čo najskôr. Ďakujem pekne. Ďalšou rečničkou je pani Ďury na dve minúty. Ďakujem, pani predsedajúca. Vážení eh, kolegovia, ja ako členka eh, vaše predsedníctvo eh, je jedným z troch predsedníctv, ktoré nadvezujú. Aj Maďarska je jedným z tých troch a ja sledujem preto vývoj spolupráce bude závisieť od predsedníctva, či Európa sa dokáže vyrovnať s krízou alebo nie, či nájde zdroje. Je to aj otázka toho, či Európska únia e, nájde riešenia. Ja pochádzam z postkomunistickej krajiny a my sme z dlhodobého hľadiska mali mnoho problémov, preto možno trochu lepšie chápeme tieto problémy. Rada by som sa vyjadrila k inštitucionálnej dimenzii. Musíme sa rozhodnúť, kto e, je cieľom tejto novej stratégie, na koho sa orientuje ak sa domnievame, že sa orientuje na občanov a, a my ich chceme získať na svoju stranu, musíme pracovať spolu s nimi, musíme vytvoriť Európsku úniu, ktorá bude silnejšia, konkurencieschopnejšia a preto musíme sa držať tohto ducha a musíme zapojiť Európsky parlament do tejto iniciatívy a taktiež národné parlamenty. Dnešná rozpráva nie je náhradou riešenia tohto problému. E, riadneho procesu vymenovania spravodajcov, uskutočnenia správy a schválenia v pléne. Je potrebné sa sústredovať predovšetkým na zamestnanosť. Iba to môže viesť k vytvoreniu životaschopnej stratégie. Zatiaľ o týchto problémoch vieme veľmi málo. Vieme o prioritách, ale nevieme, ako sa budú už koordinovať. Mali by sme zohľadniť nasledovné. Ak niečo nie je pokazené, tak sa to nesnažme opravovať Európska únia by bola silnejšia, keby sústreďovala na svoje vlastné politiky a snažme sa sústreďovať na túto novú stratégiu a nie na zlyhané e, stratégie z minulosti. Mali by sme zakomponovať všetky regióny v Európe, nie len e, niektoré vyňaté regióny alebo veľké firmy. Musíme sa snažiť o to, aby stratégia zohľadňovala skutočnosti v členských štátoch. Ďakujeme. Ďalšou rečničkou je pani Podimata na dve minúty a pol. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Είναι... Ďakujem pekne, pani predsednička. No i dnes vedieme skutočne mimoriadne e, zaujímavú diskusiu o stratégii 2020, ale všetci si veľmi dobre uvedomujeme, že na neformálnej rade vo februári sa predovšetkým riešila otázka Grécka. A všetci ja vieme, že tento neformálny summit a, prednesol vyhlásenie hlav štátov a vlád a viedlo podporu vláde Grécka. Povedalo sa, že budeme aktívni pre stabilitu eura a rovnako sa skonštatovalo, že Grécko z Európskej únie nežiadalo o žiadnu finančnú pomoc. Ja by som chcel poukázať na to, že Grécko a premiér neustále poukazovali na to, že Grécko nepotrebuje a nežiada o, o finančnú pomoc od nikoho iného, od Nemcov, EÚ. Nikto nemá platiť dlhy Grécka. Grécko dokáže vyriešiť tú situáciu sama aj na základe prijatých opatrení. No a pán Ferhovstad, nie je pravdou, že Grécko povedalo, že všetky tieto fakty v súvislosti eh, na Goldman Sachs. Ešte nie sú vyriešené, nie, budú vyriešené, ale už predseda komisie ju teraz nie ale ja by som rada niečo povedal ešte. A prečo a eh, teraz žiadame len od Grécka, aby presnejšie informácie poskytlo. Je to predsa postup, ktorá v roku 1998 až 2008 bola praktizovaná v mnohých členských štátoch a v mnohých médiách sme sa o tom dozvedeli, takže Grécko nechce finančnú pomoc, Grécko žiada o niečo iné, kolegyne, kolegovia. Žiadame o niečo, čo by malo byť a samozrejme, a nie len preto, že sme členom eurozóny, nie preto, že sme členom EÚ. Chceme politickú podporu, solidaritu a dôveru skutočnú otvoru, otvorenú úprimnú dôveru, e, podporu, ktorá nezostane e, len prázdnymi slovami, ale bude mať e, skutočný obsah. No a v neposlednom rade po opustení tejto sály nezostane len prázdnymi slovami. V Grécku by sme chceli, aby sa len nešpekulovalo, ale aby sa podporili konkrétne opatrenia, pretože ak zvýťazí zvíťazia špekulácie, a tak opatrenia, ktoré Grécko príjme, um, budú neúčinné. Nemôžeme, kolegyne, kolegovia, teraz schovávať hlavu v piesku. Myslím, že my všetci by sme mali prijať opatrenia na ochranu eura a eurozóny. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz by som vás chcela informovať o tom, že dnes máme len 5 minút na catch the eye, pretože máme veľmi málo času. Jedna minúta na rečníka a prihlásilo sa už teraz 30 ľudí. Takže tým vám chcem naznačiť, eh, že už sa vám ani moc neoplatí prihlasovať do diskusí. A ďakujem pekne. A teraz pán De Castro na jednu minútu. Vážená pani predsednička, musím vyjadriť svoju lútosť nad tým v mene výboru pre polnohospodárstvo, že sa vôbec nič nehovorilo o potravinárstve, alebo že v stratégii EU 2020 sa nehovorí nič o polnohospodárstve a potravinách. Je to centrálna téma, ktorá znamená rast a bezpečnosť a nehovorí sa tam nič o hraste a bezpečnosti vidieckých oblastí. Ako môžeme hovoriť o dlhodobo udržateľnom rozvoji? 45% e, EÚ závisí od e, polnohospodárstva. E, stovky miliónov ľudí sú sa zamestnaní v v polnohospodárstve polnohospodárstvo poskytuje množstvo vecí, biodiverzitu, potraviny, udržateľný rozvoj je veľmi dôležitý pre vidiecky oblasť, vidieckú oblasť. Španielsko už hovorilo, že potrebujeme silné polnohospodárstvo, no a ja mám obavy z toho, že tento element tu chýba a žiadam od parlamentu, aby sa to napravilo pani Jakocári tiež na jednu minútu. Vážna pani predsedajúca, podľa čínskeho kalendára je teraz rok tigra. Čína je skutočným hospodárskym tigrom. India je teraz Eh, jednou obrovskou stavbou eh, a myslím si, že práve rozvoj Indie bude mať vplyv na Európu a práve preto je potrebné sústredovať sa ten, na tento nový rytmus, eh, na novú otvorenosť, tak aby stratégia EU 2020 skutočne dosiahla to, čo chce. Je potrebné sústredovať sa na spoločnú daňovú politiku, hospodárskú politiku a potrebujeme aj odvahu napraviť tie slabosti v hospodárskom odvetví a hovoriť o nich. Ja mám dve otázky ako táto grécka tragédia, ako sa môžeme poučiť z nej a zabrániť takýmto problémom budúcnosti po druhé. Aké nástroje cukru a biča chceme obsiahnuť v stratégii EU 2020 tak, aby táto stratégia uspela lepšie ako Lisabonská tragédia, pretože členské štáty na to čakajú. Kolegyne, kolegovia, máme teraz eh, skutočne iba 5 minút, eh, teda dostanú slovo 5 rečníci. Ak budú struční, možno ich bude aj viac. Prvým rečníkom je pán Marinescu. Ďakujem pekne, pani predsednička, pán predseda rady. Som rád, že vás tu dnes vidím v Európskom parlamente. Som úžasnutý, že rada tak rýchlo chce urobiť rozhodnutia bez konzultácie parlamentu. Potrebujeme stratégiu 2020, pretože Lisabonská stratégia neúspela. Ale dokumenty, ktoré mm, cirkulujú, nie sú veľmi konkrétne. Hovoria len o budúcich výzvach, sociálna dimenzia, Jeden z našich problémov je e, rastúca, stanúca populácia, nedostatok správnej kvalifikácie, menej ako 2 rozpočtov e, sa venuje e, výskumu a vývoju. Toto je vážna chyba, musíme to opraviť. Výskum a vývoj by mali byť založené na súkromno-verejných partnerstvách, ale tiež mali by stimulovať väčšie investície do výskumu napriek teda migrácii mozgov. Pani Beňová. Pokúsim sa byť stručná, aby som dodržala limit je mi ľúto že tu nesedí už pán predseda komisie ale myslím že tu sedí človek ktorý je zodpovedný práve za medziinštitucionálnu spoluprácu a preto by som chcela ako jeden z dôležitých bodov toho aby stratégia two thousand and twenty bola úspešná hovoriť najmä o tom aké nevyhnutné je aby jednotlivé inštitúcie európskej únie prestali medzi sebou súťažiť a aby sme naozaj spoločne spolupracovali na nástrojoch bez ktorých sa nepodarí realizovať ciele ktoré stratégia two thousand and twenty obsahuje. Eh, takisto je veľmi dôležité aby sa národné egoizmy skutočne zmenili na národnú zodpovednosť a na zodpovednosť aj na európskej úrovni eh, pretože bez toho aby sme v čo najbližšom období neotvorili tému harmonizácie sociálnej politiky harmonizácie daňovej politiky nebude možné naplniť ciele ktoré sa týkajú hospodárskej politiky alebo našej spoločnej európskej ekonomiky a ktoré z nás spravia skutočne konkurencieschopnú krajinu v globálnom svete. ďakujem. Ähm, ich sehe Herrn Stas nicht im Saal. Dann... Vidím, že pán Stas nie je v sále. Dostal slovo pán Dav. Um, Mr. President, I'm most grateful. Vážená pani predsednička, Vážený pán predseda, ja som si uh, s veľkou radosťou vypočul vaše slova, ale stále presne nechápem, prečo odmietate odpoveď na moju parlamentnú otázku. A chcel by som sa vás spýtať, aby ste zvážili svoj prístup k otázke parlamentných otázok. No a ja sa chcem ospravedlniť za Nigela Faraža, no a zaručiť, že veľká väčšina britských poslancov sa k vám bude chovať s veľkou úctou. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom je pán Papa Nikolau. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsedníčka. V poslednom čase sa pohľady celej Európy a nielen Európy upierali do Grécka. To už povedali mnohí. Na svete teraz zúri hospodárska kríza. Problémy nemá len Grécko, ale mnohé ďalšie krajiny. To vieme všetci. Vnímame tú krízu, ktorá, ktorá je zatiaľ v histórii nemá obdobu a Udeli sa skutočne hrozivé veci. No a jedno je jasné, drahé kolegyne a kolegovia, Grécko nie je na pokraji krachu, Grécko neskrachuje a Grécko nepožiadalo ani o finančnú pomoc. Nie, my chceme politickú podporu. Grécko žiada o skutočnú solidaritu ostatných členských krajín v rámci Európskej hospodárskej a menovej únie, pretože o to v podstate ide. Ďakujem pekne.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 No. Ďakujem, pani predsednička. Na začiatku tohto roku nezamestnanosť narastla na 10 a rozpočtový deficit e, sa tiež navýšil. Európsky občania e, žiadajú okamžité riešenie demografických, klimatických a ekonomických problémov a Únia by mala investovať s prioritami e, zabezpečovať pracovné miesta, vzdelávanie, takisto sa zameriavať na oblasti, ako je napríklad energetika, doprava, moderný, moderné dopravné infraštruktúry, musíme investovať do energetickej e, účinnosti v, v budovách, ale tiež v priemyselnom vybavení a musíme mali by sme vytvoriť 2 milióny pracovných miest do roku 2020 takouto metódou. Tiež v rámci Európskej únie e, by mali byť podniky, nemali by sa delokalizovať mimo uh, starnutie populácie a zníženie porodnosti si vyžadujú e, zmenu sociálneho systému tak, aby tu boli dôstojné podmienky života pre všetkých občanov. Ďakujem. Ďakujem pekne. Táto diskusia je teraz ukončená. No a dostáva slovo zástupca komisie, pán Ševčovič. Vážený pán predseda, vážení členovia parlamentu, dnes eh, sa schôdza trochu preťahla a pán predseda musel odísť, pretože má iné povinnosti a je mi cťou, že môžem reagovať v jeho mene a v mene komisie. Chcel by som začať tým, že vám poďakujem za fascinujúcu diskusiu. Odznelo tu veľa zaujímavých myšlienok, veľký entuziasmus, podpora, ktorú preukazujete stratégii EU 2020 bez vašej podpory Európska stratégia 2020 neúspeje. Môžem vás ubezpečiť, že komisia e, sa bude veľmi zameriavať na to, aby e, zamestnanosť občania a zníženie chudoby e, bolo v centre tejto stratégie a môžem vás tiež ubezpečiť, že sme sa poučili z Lisabonskej stratégie a teda budeme sa sústreďovať na menší počet cieľov a celkom určite zlepšíme správu a riadenie týchto vecí. V komisii sme povzbudení e, silnou podporou Európskeho parlamentu, ako dúfame. Veľmi sme povzbudení tiež tým pocitom naliehavosti, ktorý cíti Európska rada, ale je jasné, že dnesná atmosféra je odlišná ako tá spred 5 rokov, keď sme diskutovali o parametroch Lisabonskej stratégie. Musíme urobiť viac na miestnej, regionálnej e, úrovni a musíme dostať ľudí na stranu tejto stratégie. Musíme zabezpečiť, že sa na to nebudú pozerať ako na ďalšie administratívne cvičenie, ale prístup k zlepšeniu života v Európe a ich krajinách a regiónoch. Chcel by som vás požiadať, vážení poslanci, pomôžte nám s týmito úlohami nesúťažme medzi inštitúciami, ale spolupracujme, sústreďme sa na priority a prinesme konkrétne výsledky. V stratégii 2020 by sme chceli zaviesť tri také piliere e, založené na inteligentnejšej, zelenejšej a inkluzívnejšej ekonomike. A tu musia byť iniciatívy, ktoré e, budú zamerané na problémy, ktoré spomaľujú európsku ekonomiku, ktoré sú blokom pretože sa nevyužíva plný, plný potenciál tejto ekonomiky. Vzdelávanie, profesionálne vzdelávanie, tak aby pracovná sila bola konkurencieschopná, tak ako si to Európa zaslúži. Stratégia 2020 bude prepojená so stabilitou a rast, so, so, s stability a rastu, pretože toto je kľúčové pre ekonomickú stabilitu. Dnes sme veľa toho povedali ohľadom Grécka a chcel by som vás ubezpečiť, že je tu konsenzus, že členovia eurozóny e, urobia koordinované kroky v prípade, že to bude potrebné na to, aby sa zaručila finančná stabilita v eurozóne a komisia bude úzko spolupracovať s Gréckom a monitorovať implementáciu jej odporúčaní Misia komisie a Európskej centrálnej banky a Medzinárodného menového fondu pre technickú podporu je v Atenách, aby analyzovala potreby Grécka. A dovolte mi povedať to veľmi otvorene. Máme nástroje na zaručenie finančnej stability v eurozóne. Ak to bude potrebné, tak ich použijeme. E, členovia eurozóny, komisia a Európska centrálna banka je pripravená, aby sa vytvoril európsky rámec pre koordinované kroky v každej etape tohto procesu a teraz eh, Grécko musí začať s reformami a potrebnými opatreniami priamo v teréne, takže ja verím, že sme pripravení urobiť odvážne kroky v ohľadom eh, stratégie 2020 alebo situácie v Grécku. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne. Teraz zastáva slovo pán Fan Rompuy, predseda rady. Vážený pán predseda, milí kolegovia, teším sa, že som mal možnosť byť e, súčasťou tejto diskusie a že som mohol prijať e, vaše pozvanie dnes sem prísť už od začiatku tohto procesu, e, od začiatku stratégie 2020, pretože sme len na úplnom začiatku diskusie. Hovorili sme o tom 11. februára, budeme o tom bude tu jarná rada na konci marca a mm, stratégiu finalizujeme alebo stratégiu pre zamestnanosť a hospodársky rast bude finalizovaná e, na konci júna, čiže máme ešte čas na výmenu názorov a na určenie definitívnych krokov. Teším sa teda tejto európskej ambícii, ktorú som tu dnes cítil. Teším sa že je tu tento pocit naliehavosti, ktorý tu tiež dnes cítim. V jednom príspevku k jednému príspevku uh, môže vyjadriť iba svoje pohrdanie, ale nebudem o tom hovoriť viacej. Uh, hospodárska stratégia. Odlišujem tri obdobia, alebo rozlišujem tri obdobia. Prvé obdobie je obdobie, ktorým ešte prechádzame, teda koniec finančnej krízy a všetky jej dopady. A dovolte mi použiť e, iný, iné výrazy ako tie, ktoré som počul počas dnešného popoludnia. Vysvetlím to. Jazyk, ktorý je pozitívny, pretože v Európskej únie, predstavte si, sa deje niečo pozitívne v poslednej dobe Vyvodili sme dôsledky z krízy e, z 30. rokov. Teraz sme rok po veľkej kríze a v roku 2010 máme konečne vo väčšine krajín znovu pozitívny rast. V 30. rokoch e, kríza trvala až do konca 10 ročia. A prečo tu máme ten pozitívny rast, preto, lebo sme prijali opatrenia pre záchranu finančných inštitúcií, nie preto, lebo ich máme tak radi ako také, ale bez nich e, nemáme hospodárstvo. Menová politika bola inteligentná, Vložili sme e, hotovosť do hospodárskych systémov, vytvorili sme pre minimálne 16 krajín zónu napriek všetkým problémom, zónu stability meny. V 30. rokoch sme mali e, konkurenčnú devaluáciu, dnes k tomu nedošlo. Rozpočtová politika bola riziková, používali sa e, rozpočtové deficity na stimuláciu ekonomiky Nekonali sme ako v 30. rokoch e, a vrátili sme sa maximálne rýchlo k rozpočtovej rovnováhe. Zachovali sme e, náš, náš vnútorný trh e, nie je perfektný, ale treba ho prehlbiť. Budú tu konkrétne návrhy, ale neupadli sme do protekcionizmu 30. rokov. Čiže Poučili sme sa z veľkej krízy, ktorú sme zažili. A pôjdem ešte trošku ďalej. Vďaka Európskej únii sa narodilo G2, narodila G20. Vytvorili sme toto embryo svetového riadenia a poprvýkrát svetové veľmoci, staré a nové, si sadli spolu za stôl, aby bojovali proti kríze nedokonalým, ale pretrvávajúcim spôsobom. Čiže Európska únia nie je len v defenzíve. Sú tu aj veľmi pozitívne veci, ktoré sa prejavili. Túto stratégiu teraz musíme ukončiť. Voláme to exit strategy. Tu musíme nájsť rovnováhu medzi príliš rýchlým odchodom alebo upustením od rozpočtových stimulov a vrátiť sa e, zo strednodobého hľadiska k rozpočtovej rovnováhe, ktorá je nevyhnutná pre financovanie našich dôchodkových systémov, systémov sociálneho zabezpečenia alebo zdravotných systémov. Je to ťažká rovnováha, ale musíme ju nájsť a pakt rastu a stability má prostriedky, aby to dosiahol, pretože nedia okamžitý návrat k rozpočtovej rovnováhe, ale krok po kroku. Najskôr 3%, potom rozpočtová rovnováha. Podľa mňa naša politika je rozumná. K Lisabonskej stratégii. Poznáme nedostatky Lisabonskej stratégie, ale nesmieme zabúdať ani na to, že finančná kríza, hospodárska kríza úplne otriasli e, Lisabonskou agentou. Samozrejme, boli tu nedostatky, nebudeme ich vymenovávať, pretože ich dobre poznáme. Ale čo chcem povedať je, že potrebujeme značne dôležité reformy a tieto dôležité reformy sú, budú tak na národnej úrovni, e, povedú k rozpočtovým rozhodnutiam a nie náhodou v záveroch, e, v liste, ktorý poznáte, nie náhodou chceme prepojiť rozpočtové diskusie v rámci paktu rastu a stability, prepojiť ich s hospodárskymi reformami pretože ak hovoríme, že musíme e, robiť viac napríklad vo vede a výskume, tak to musíme naplánovať do národných rozpočtoch a do finančných perspektív Európskej únie. To si vyžaduje určité rozpočtové rozhodnutia. Ďalší dôsledok e, rozhodnutia e, v Lisabonskej stratégii. Všetko, čo navrhujeme ako ciele, nie sú vždy meké ciele. Predstavte si, že by toto mohli byť aj veľmi náročné, tvrdé ciele. A tu prichádza ťažká chvíľa. Vo svete reforiem e, e, je aj vykonávanie reforiem. Ale tu aj mimo tejto inštitúcie žiadame opatrenia, ktoré sú tvrdé, ťažké, náročné reformy a keď e, sa e, vrátime do našich krajín, tak vidíme, že výsledky nie sú také, také pozitívne. Európska únia sama nemôže implementovať reformy. Môžeme ich stimulovať, môžeme ich dať do určitých rámcov, ale na národnej úrovni sa musia realizovať ide o veľkú, silnú politickú vôľu, ktorá sa musí implementovať. A politická zaangažovanosť je úplne najdôležitejšia. Často sa hovorí, že potrebujeme viacej záväzných opatrení, ale treba sa nad tým zamyslieť. Predložil som veľa návrhov, myslím si, že sú inteligentnejšie ako záväzné opatrenia, ale uh, aj pakt stability, ktorý pokrýva veľa záväzných opatrení, ani tento nedokázal aby e, niektoré krajiny e, urobili potrebné nápravy. Metóda e, nerieši všetko. Bez politickej zaangažovanosti, bez zaangažovanosti metóda nie, neznamená vôbec nič. A pokiaľ ide o hospodársku stratégiu, tak e, dobre, potrebujeme viac záväznosti, To je v poriadku, ale Lisabonská zmluva a ekonomické usmernenia s týmto nepočíta. Ja som e, nevypracoval Lisabonskú zmluvu, ale tam sa nepočíta so sankciami a negatívnymi opatreniami, pokiaľ ide o implementáciu e, ekonomických usmernení. Pozrite sa na článok 121, aby ste si to overili. Čiže politická zaangažovanosť na európskej úrovni, na národnej úrovni, toto je kľúčové. Bez tohoto politického zaangažovania sa sa nič neudeje. A na záver ešte pár slov k, k Grécku. Myslím, že posolstvo, ktoré sme vyslali, bolo dobré. E, išlo o zodpovednosť e, gréckej vlády ktorá musí zvládnuť túto veľmi ťažkú situáciu, situáciu, ktorú aj trochu zdedila. Vyžaduje si to odvážne, veľké opatrenia a 11. februára nám táto vláda povedala, že ak súčasné opatrenia nebudú stačiť na dosiahnutie zníženia rozpočtu 4 HDP v roku 2010, tak sa príjmu dodatočné opatrenia. Zaviazali sme sa k väčšiemu monitoringu, monitoringu nielen e, mm, na iniciatívu Európskej komisie, ale aj s, pomohou, s pomocou Európskej centrálnej banky a s pomocou Medzinárodného menového fondu. Takže myslím, že sme skutočne e, začali dobre, vymedzili sme dobre tento, e, tento koncept zodpovednosti. A ak to bude potrebné, tak e, je tu aj prvok solidarity. Grécko povedalo, že e, to nebude žiadať, ale my sme naplánovali e, dve posolstva zodpovednosti a solidarity. V prípade, že to bude potrebné, samozrejme, vyvodíme závery z toho, čo sa v Grécku udialo za posledné roky, ale aj v eurozóne musíme byť proaktívnejší, či už ide v zbere, o zber údajov, ako aj politickú oblasť. Táto kríza bola výzvou v tom zmysle, že musíme viac implementovať koordináciu v politike ale každá kríza je výzvou, každá kríza si vyžaduje, aby sme sa z nej poučili. Tak sa z nej poučíme, tak ako sme sa poučili z krízy v 30. rokov, tak sa musíme poučiť aj teraz z finančnej krízy. Viac regulácie, viac kontroly bonusov, viac bankovej politiky a musíme sa poučiť z gréckej skúsenosti. Vážení kolegovia, myslím, že som tu videl rovnaké ambície, rovnakú politickú vôľu e, viesť e, ekonomickú stratégiu takým spôsobom, aby sme čelili ťažkostiam, ktoré dnes máme. Nie je to len zodpovednosť jednej alebo dvoch osôb. Táto zodpovednosť je kolektívna všetky európske inštitúcie, všetky členské štáty sú zodpovedné, pretože inak nezachránime náš sociálny model a stratíme e, naše postavenie vo svete. Čiže v tomto duchu som dnes e, ku vám prišiel a ja budem pokračovať v tomto duchu v mojej práci. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán predseda. Bolo to skutočne po veľkým potešením, že ste prišli dnes. a Prvýkrát vystúpili na plenárnom zasadnutí v Grécku. Hovoríme, hovoríme o tomto, že máte e, takú tvrdú železnú hlavu. No a dúfam, že nadviažeme veľmi dobré kontakty so sebou a ďakujeme pekne, že ste prišli. No a <clears throat> teraz prichádzajú e, prehlásenia e, komisie a rady o e, zasadnutí Rady OSN pre ľudské práva. No začneme rozpravu.